Uh, well, uh, welcome to Commissioner Bienkowska, but we've got two small points. <laughs> Dobrý deň, kolegovia. Ešte na úvod, prvé, kým začneme, dve veci. Pani Bienkovská povedala, že radšej počká pred miestnosťou a zafajčí si. Ale nie, to som si asi iba vymyslel, zrejme to nie je pravda, opýtam sa jej. Kolegovia, misia ITRE do Prahy do agentúry GNSS 3. a 4. novembra 2015. Debriefing. Členovia ITRE navštívili Európsku agentúru GNSS 3. a 4. novembra. Okrem iného je táto agentúra zodpovedná za program Galileo, a IDENOS. To sú veľmi dôležité veci, potom bezpečnosť systémov pri vývoji trhu a sam, samozrejme parlament intenzívne podporuje program Galileo. Je dôležité, aby bol ten projekt úspešný. Samozrejme, budujeme tu úspešný príbeh. Radi by sme sa dopracovali do úspešného konca. Chcel by som spožiadať e, kolegov z delegácie, aby nám porozprávali niečo viac. Kolega Rubik z EPP, nech sa páči. Mohli by ste E, uviesť problematiku? Pol, nech sa páči, máš slovo. Uh, sorry, President, can you uh, again tell me the top? Prepačte, pán predseda, mohli by ste zopakovať tému? Je to misia ITRE na, do agentúry GNSS Prepašte, dobre, ďakujem. E, e, Zdôrazniť, že samozrejme toto bola prvá misia Európskeho parlamentu e, do tejto agentúry a GNSS bude v budúcnosti Európskej únie a Európskej infraštruktúry hrať rozhodujúcu úlohu. Tento program Kopernikus s tým bezprostredne súvisí a satelity samozrejme v budúcnosti ponúkajú nové možnosti pre európske hospodárstvo a zaujímavý detail, pre mňa rozhodujúci, bol e, e, práve e, tento časový aspekt v globálnom kontexte a vlastne tu môžeme e, vytvoriť inteligentnú sieť na jednej strane v oblasti elektríny, na druhej strane je tu nový systém 5G, e, veľmi dôležitý pre telekomunikácie, teda, ako som povedal, inteligentné elektrické siete. A to je dôležité aj z hľadiska digitalizácie vnútorného trhu. A samozrejme, tento systém hrá e, významnú úlohu aj v navigácii. E, tu sú a môžu byť vypočítané úplne nové algoritmy a tu je vlastne prechod z reality do virtuálneho priestoru, ktorý poskytuje úplne nové možnosti. A, a e, to je aj pri GNS veľmi zaujímavé, Zaujímavé je to aj pre e, začínajúce podniky, pre spin-off podniky. Sú tu firmy, ktoré sa špecializujú na túto oblasť. A tu teda tiež vznikajú nové možnosti a samozrejme e, je možné využiť e, tieto satelity aj s pozemnými stanicami. Videli sme tiež napríklad, e, e, že je možné e, merať Môžeme merať aj prírodné javy a bol som aj pri zmierovacom konaní vo výbore pre rozpočet a videli sme, ako sa napríklad dajú skrátiť platby prostredníctvom eh, týchto nových eh, technológií. Takže v roku 2016 eh, už môže byť nová situácia. A v roku 2000, 2018, keď budú tieto technológie naozaj pripravené, tak je možné, že bude situácia už úplne nová a komisia je tu naozaj e, veľmi presvedčená, že to bude možné, že sa tu pripraví nová možnosť, nové možnosti. A už e, teraz je jasné, že táto agentúra má nedostatok personálu, samozrejme aj na ňu sa vzťahuje e, znižovanie personálu 1%, ale my sme sa zasadzovali za to, aby aj táto agentúra mohla mať navýšený počet zamestnancov, tam, kde je to potrebné, tak aby už v budúcom roku bolo možné realizovať projekty a do roku 2020 má dôjsť k plnej operácii, ale samozrejme tu by sme mohli ešte diskutovať o tom, či by sme to nemohli prepojiť na e, prácu s inými agentúrami a navyšovanie personálu. Both, uh, Ďakujem. Nie, ešte nie. Uh, uh in... Chcel by som poprosiť ďalších dvoch kolegov, ktorí boli tiež prítomní v Prahe, a e, či majú ešte niečo, čo by chceli doplniť. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som ešte k tomu, čo kolega do, povedal, doplniť následovné. Dnes existujú dva satelitné systémy. Máme jeden, ktorý používame v Európe, je tu GPS, a potom je tu ďalší systém. Samozrejme, tieto otázky sú zaujímavé ako pre obranu, ale existuje aj veľmi veľa civilných aplikácií, z ktorých každý deň profitujeme. Existujú tri systémy, ktoré sa vyrábajú, ktoré budú toto riešiť. Čínsky, indický a náš Galileo. Ten mal byť ukončený v roku 2019. Systém Galileo bude mať ešte jednu vlastnosť. Bude schopný e, príjmať údaje zo Zeme. Čiže bude sa dať používať aj takto. To GPS alebo ruský systém neumožňujú. Chceme na orbit vyslať 30 satelitov, 6 ešte pred koncom tohto roka. No a systém bude skompletizovaný v roku 2019. Ako som spomínal, návšteva bola veľmi zaujímavá. Zaznamenali sme postup pri výstavbe tohto systému, ktorý je veľmi zásadný preto, aby Európa mala možnosť plne sa účastniť v tejto oblasti. Potom sme sa tiež venovali systému Kopernikus, čo je systém fotografovania planéty, ktorý umožňuje naozaj veľmi presne zaznamenať stav prostredia. Tie fotografie majú veľmi veľké rozlíšenie. Potom je tu ešte systém EGNOS, ktorý je veľmi dôležitý pre malé letiská, kde niekedy musia lietadla pristávať za veľmi zlej či nulovej viditeľnosti. No a tu sú potom údaje takéhoto typu veľmi dôležité, pretože sú veľmi presné. Návšteva bola veľmi zaujímavá, veľa sme sa naučili. Prijatí sme boli naozaj veľmi srdečne. Pokiaľ ide o platy zamestnancov, ktorí riešia systém Galileo, sú také, že spôsobujú, že veľa výskumníkov na nešťastie odchádza z agentúry. Takže by sme sa mali zamyslieť nad tým, či by sme nemali tento systém upraviť. Aby sme zabránili tomu, že ľudia odchádzajú z projektu. Riaditeľ projektu je ochotný sem prísť, porozprávať nám o probléme s platmi, ale taktiež je ochotný hovoriť o projekte ako takom a myslím si, že by bolo dobré, keby sme si pre ňoho našli miesto v niektorej zo schôdzi. Ďakujem za váš návrh a posledný rečník. Ďakujem. Pokúsim sa veľmi stručne doplniť e, to, čo kolegovia hovorili o návšteve, bola naozaj veľmi náročná, pretože každú pol hodinu, každú 3 hodinu sa striedali prednášajúci. Tá návšteva bola veľmi dobre pripravená. Bola to naozaj informačná smrž, ktorá nás zaholila. Tento projekt je naozaj jedným z najväčších projektov už teraz agentúra uzatvára zmluvy v zaujímavom objeme. Jedna zmluva sa blíži k miliardovej hodnote. Celý biznis v oblasti navigačných systémov sa bude pravdepodobne každé dva roky zdvojnásobovať, čiže pridaná hodnota je naozaj nesmierne vysoká. Dôležité je, že sme boli oboznámení s veľmi mohutným a dobre pripraveným až teraz funkčným bezpečnostným systémom, ktorý zabezpečuje veľmi pozrebnú istotu pre tento v súčasnosti pomerne citlivý projekt. Takže keď sme o tom už hovorili, podporiť to, aby Kopernikus bol tiež spravovaný ako systém z GSA, pretože Kopernikus nemá pripravenú tak veľkú bezpečnostnú ochranu, ako je to v prípade Galilea. Ešte by som doplnil kolegu Zanonata. Problém je naozaj veľmi vážny, zhodli sme sa na tom všetci. Hovorím o personálnej stabilizácii, pretože v pražskej a tak ako aj v mnohých iných, platí negatívny koeficient, čo je pre ľudí demotivujúcich a Myslíme si, že pre takto významné projekty a agentúry sa ten systém musí zmeniť, pretože je nepriateľný. Dalo by sa o tom hovoriť veľmi dlho, ale viem, že máme časov, že sme časovo obmedzení, takže ďakujem, pán predseda. Ďakujem, kolegovia. Ďakujem vám všetkým za vašu návštevu aj za informácie, ktoré ste nám poskytli. Myslím si, že o všetkých týchto pripomienkach by sme sa mali v rámci parlamentu rozprávať. Mali by sme si tie pripomienky zobrať k srdcu, mali by sme ich brať vážne a taktiež ich komunikovať Európskej komisii. Pretože táto je garantom tejto oblasti. Čiže hovorili sme o návšteve agentúry GNSS v Prahe ale teraz prejdime prosím na bod číslo 9. Služobná cesta výboru ITRE na 10. zasadnutie fóra pre správu internetu v Brazílii. Bolo to ad hoc fórum a počet poslancov narastol zo štyroch autorizovaných členov minulý rok na deviatich autorizovaných členov. Je to táto schôdza sa usporiadáva každý rok. A my tam každý rok vysielame delegáciu. A náš výbor, ITRE, je v tomto hlavným výborom. A preto je veľmi dôležité, aby sme sa zhostili zodpovednosti v tejto oblasti. Čiže máme deviatich autorizovaných členov z piatich výborov delegácií, avšak opakujem, výbor ITRE je najdôležitejší. Vedúci parlamentnej delegácie sa zúčastnil E, e, tejto schôdze a tým, kole, tým, tým šéfom delegácie je náš kolega Carlos Zoríňo z nášho výboru. Čiže máte 3 minúty na to, aby ste nám povedali, čo sa pred pár týždňami v Brazílii stalo. Veľmi radi si vás vypočujeme. Muito obrigado, senhor presidente. O mais difícil é sintetizar em 3 minutos. Como... Ďakujem za slovo, pán predseda. Nebude ľahké to zhrnúť do troch minút ako ste spomínali, bolo mi potešením, že som mohol delegáciu v mene nášho výboru viesť. Delegácia bola za celé toto obdobie najreprezentatívnejšia. Mali sme tam štyri výbory IDRE, KURD, Libe a Žury. STOA, čo je technologická platforma, potom tam boli zastúpené rôzne politické skupiny a vždy sme mali na zreteli mandát, ktorý nám bol udelený a ktorý Európsky parlament chválil, čiže uznesenie, ktoré parlament prijal o perspektíve Európskeho parlamentu, hm, pokiaľ ide o budúcnosť tohto fóra. E, pred schôdzou, pred fórom sme sa ešte aj počas neho stretli s Európskou komisiou, hovorili sme s komisárom Ansipom, harmonizovali sme naše činnosti. Komisár Ansip bol vedúcim delegácie Európskej komisie. O čo nám išlo predlžiť mandát z tohto fóra, potom predlžiť mandát toho, ako je toto spravované zo strany zúčastnených strán, posilniť transparentnosť a financovanie, potom hovoriť s dominantnými partnermi, Potom sme riešili model multilateralizmu, ktorý by naozaj posilnil moc. My sme chceli zabezpečiť to, že tam budú fungovať funkcie podpory internetu, aby pomocou ICANN, aby sa zabezpečila úloha tohto orgánu, aby sme zabezpečili dôveryhodný, slobodný a prístupný internet. Taktiež sme riešili mnoho bilaterálnych zasadnutí, tak ako sa uvádza v dokumente, ktorý máte v dispozícii. Najviac sa hovorilo, okrem teda modelu riadenia, o tom, o čom sa v parlamente hovorí neustále, keď hovoríme o digitálnej agende. Na nešťastie najdôležitejšie boli témy ako atentáty v Paríži a Banaku. Tieto nešťastné témy Čiže internet ako prístup ku kultúrnej diverzite na internete, kybernetická bezpečnosť, dôveryhodnosť, otvorenosť internetu, internet ľudských práv, ako zachovávať kritické infraštruktúry, ako zachovať bezpečnosť a univerzálnosť internetu, ako čeliť novým praktikám, napríklad nulovému ratingu, čo je spôsob, ako získavať nových užívateľov E, delegácia parlamentu a komisie vytvorila spoločný postoj, ktorý sa odráža tiež v záverečnom dokumente fóra pre e, riadenie internet, pre správu internetu. Zastúpenie EÚ a parlamentu bolo veľmi významné. Myslím, že by sme mali zachovať naše úsilie aj v rámci ďalších fór a mali by sme tam určite mať silné transverzálne zastúpenie vzhľadom na jednotlivé témy. Rád by som povedal, že je dôležité, aby náš výbor aj naďalej e, bol, mal takéto dôležité miesto, aby to koordinoval, pretože tých tém je veľa. Avšak to, čo všetky tieto témy prepája, je naozaj náš výbor. Pán predseda, ešte na záver by som sa chcel poďakovať všetkým zamestnancom, ktorí na toto fórum išli s nami ktorí nás v našej práci podporovali. Ďakujem aj členom ďalších výborov, pretože sme boli naozaj delegáciou, ktorá sa e, s hosťou zhostila mandátu, ktorý sme od parlamentu dostali. Ďakujem. Ďakujem pekne. Máme štyroch kolegov z ITRE a piatich kolegov z ostatných výborov, ako kultúra, líbe, a iné. Takže, ako som povedal, my sme ten e, výbor, ktorý je gestorský. Ďakujem pekne za vašu prítomnosť všetkým deviatim. Dvaja z vás budú prítomní aj naďalej, pretože tu máme pani Evu Kajli a myslím, že je veľmi dôležité každý deň. Do you want to add uh, a few words, Madam Kajli? Yeah, yes, please. It will be very short. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegovia a kolegyne, takže chcem povedať iba pár slov. Chcem sa poďakovať sekretariátu, predovšetkým Hugovi za vynikajúcu prácu, pretože skutočne sa nám venoval, viac sa to ani nedala. Ide tu o jedno z najnebezpečnejších miest v Brazílii, ale my sme sa vôbec necítili, ako keby sme boli ohrození. Ako už povedali kolegovia, bolo to veľmi zaujímavé, pretože sme mali veľmi dôležité stretnutia. Stretli sme sa s predstaviteľmi najväčších firiem. Chcem sa poďakovať Karlosovi za to, že predsedal tej delegácii veľmi dobrým spôsobom a že sme vôbec mohli mať účasť na tomto. Takže nemali sme vôbec ani voľný čas, venovali sme sa práci témy, ktoré boli prediskutované, boli veľmi dôležité. Išlo to kyberbezpečnosť, hovorili sme dokonca aj o bitcoinoch, hovorili sme o neutralite sieti a myslím, že bolo veľmi zaujímavé, že sa nám podarilo takýmto spôsobom prezentovať naše myšlienky iným stranám. Týkalo sa teda predstaviteľov IGF, bola tu brazilská delegácia, delegácia USA. Myslím si, že je veľmi dôležité spomenúť, že každý sa bojí nejakej byrokracie nadmernej, ktoré by mohli vzísť z našej strany, ale treba si uvedomiť, že takisto pokiaľ ide o slobodu slova a problémy, ktoré s týmto toto témou majú niektoré štáty, ako napríklad India, ale mimovládne organizácie ponúkajú veľkú pomoc vo viacerých oblastiach, ale predsa len ak je tá ich kritika namierená napríklad proti vláde, tak ich stránky takýchto organizácií sú jednoducho zrušené. Je dôležité uvedomiť si, že nie všetko funguje teda tak, ako by sme chceli a preto by sme v ich mene mohli požiadať o väčší hlas demokracie, pokiaľ ide o využívanie internetu. Ako povedal aj Carlos, žiadame a dúfame teda, že tu bude ešte nejaký follow-up, a uvidíme, že ako sa budeme môcť zúčastniť v budúcom roku na takomto podobnom stretnutí. Takže ďakujem ešte raz nášmu sekretariátu a budeme mať ten follow-up veľmi podrobný. Ďakujem pekne. Pani kolegyňa, ďakujeme za vaše správy z návštevy z Brazílie. A teraz ideme k bodu číslo 10. Ja sa ospravedlňujem pani Pienikovskej, pretože o 10 minút sa dostane neskôr, ale je tu stratégia jednotného vnútorného trhu. Máme výmenu názorov s pani komisárkou Bienkovskou. Takže pani komisárka, vieme, aké je vaše portfólio. A táto výmena názorov je vlastne súčasťou štruktúrálneho dialógu a je to takisto príležitosť pre vás všetkých spýtať sa otázky, ohľadne dôležitých tém pani komisárky pre vnútorný trh, priemysel a podnikateľskú sféru, ako aj malé a stredné podniky. Takže pani komisárka dostane o chvíľu slovo. Ako veľmi dobre vieme, snažíme sa tie naše predpisy legislatívne vylepšovať v tom zmysle, aby sme dostali našej zodpovednosti vo vzťahu k všetkým zúčastneným stranám, aj pokiaľ ide o tieto témy. Možno sa to teda netýka priamo vnútorného trhu, ale my sme zodpovední práve v tomto výbore za priemysel a podnikateľstvo, ako aj malé a stredné podniky, to je naša téma, takže nás skutočne veľmi zaujíma takáto výmena názorov s vami tu dnes. A teraz vás požiadam o prezentáciu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Páni poslanci, pani poslankyne, ako tu už odznelo, ide tu o súčasť nášho štruktúrálneho dialogu a ja som vám slúbila, že vás budem informovať pravidelne, ale teším sa predovšetkým na tú časť, kde budeme diskutovať. Podľa mňa to bude oveľa zaujímavejšie ako moja prezentácia, ale ešte pár slov na úvod ohľadne jednotnej stratégie jednotného vnútorného trhu, potom niečo o priemyselnej konkurencie schopnosti a takisto sa vás chcem informovať o, o automobilovom o automobilovom priemysle a potom takisto ohľadne plánov. Spomeniem aj Volkswagen. Ako to už odznelo, tieto dva body sú začlenené vlastne aj do pracovného programu komisie pre budúci rok. Takže dovolte mi začať s tou stratégiou jednotného vnútorného trhu. Sústredili sme sa na tri hlavné výsledky z takejto stratégie. Nové príležitosti pre spotrebiteľov, občanov a podniky, potom modernizácia našeho priemyslu a modernizácia našho hospodárstva vo všeobecnosti a potom to, čo je najdôležitejšie v kontexte tejto stratégie, všetky sú dôležité, ale toto je ten najdôležitejší prvok, ktorý je absolútne kľúčový na to, aby sme dostali výsledky, takže naša miera úspešnosti. Takže pokiaľ ide o vytváranie príležitosti, nové príležitosti pre našich spotrebiteľov, pre našich e, pre naše podniky, ale takisto pre malé a stredné podniky a startupy. Položili sme základy a prostredníctvom kapitálovej únie a myslím, že táto stratégia, to chcem povedať, je súčasťou toho celkového obrazu, ktorý vytvárame v tom zmysle, že budeme mať iba jednu stratégiu, ktorá by mala byť prijatá teda zajtra. Ide tu o balíček obehového hospodárstva, za čo som zodpovedná ja s, pán, s komisárom s komisárom Velem. Takže e, chceme sa pozrieť na to, ako by sme mohli odňať e, tieto administratívne zaťaženia, pokiaľ ide o scaling up, ale táto práca ešte nie je dokončená, takže musíme túto súčasť tejto stratégie ešte dokončiť a naša implementačné, naše implementačné obdobie tam si musíme uvedomiť, že tie stratégie sprevádzajú skutočne veľmi tesné harmonogramy časové, pokiaľ ide o ich implementáciu. Navrhneme takisto Európsku iniciatívu pre startupy, navrhneme takisto opatrenia, aby sme podnikateľom dali druhú príležitosť. To je jeden jedna z tých najviac opakovaných požiadaviek, ak to môžem takto naformulovať zo strany podnikov. Takže budeme navrhovať nové regulácie, nové nariadenia v spolupráci s pani komisárkou Jórovou na to, aby sme podnikateľom dali druhú príležitosť. A takisto chceme zabezpečiť, to je takisto veľmi dôležité, jasné usmernenia, pokiaľ ide o to, ako Európska únia a jej predpisy a zákony prispievajú k tejto, tomuto kolaboratívnemu priemyslu, pretože musíme mať jednotný postup v Európskej únii smerom k takejto takémuto typu hospodárstvu, takže nie tak, ako to je teraz, že tu máme jednoducho absolútne lišiace sa e, množstva predpisov v jednotlivých členských štátov. A s tým súvisí takisto aj druhá časť výsledkov, pokiaľ ide o modernizáciu našeho, našeho hospodárstva. Potrebujeme upgradovať štandardizované systémy, ktoré skutočne prinesú včasne e, vyvážené výsledky a takisto dajú našim podnikom väčší prístup, pokiaľ ide o verejné obstarávanie, práve pokiaľ ide o malé a stredné podniky. A tretí bod, tak to je práve tá naša miera úspešnosti, to sú výsledky. Potrebujeme naše pravidlá, naše usmernenia, aby všetko toto bolo implementované čo možno efektívnejšie, najrychlejšie priamo v teréne. Preto navrhujeme stratégiu múdreho vynúcovania týchto týchto pravidel. Takisto tu máme e, metódy dohľadu a v tejto chvíli by som chcela pripomenúť iba pár slovami najnovšie informácie ohľadne emisí a v kontexte tohto by som takisto chcela zdôrazniť ešte raz, že je veľmi dôležité mať praktické upgrady, pokiaľ ide o, naši, o náš trh so službami. Act quite quickly, collectively, because uh, as you know, uh, the Commission has an Komisia nemá žiadnu právomoc, pokiaľ ide o výkonnú moc uh, tých nariadení na národnej úrovni ale ja som sa chopila tejto témy v tomto procese, takže najskôr tu preskúmavame na národnej úrovni, snažíme sa pomôcť koordinovať túto záležitosť a očakávame teda výsledky v najbližších dňoch, pretože včera e, bola lehota ktorú som dostala e, zo strany Volkswagenu, pokiaľ ide o tie vyšetrovania. Sú tu ďalšie dva body, ktoré sú veľmi dôležité. Zlepšujeme tu ten testovací proces, pokiaľ ide o emisie. Ako dobre viete, členské štáty hlasovali o našom návrhu v rámci technického výboru a z môjho uhla pohľadu môžem povedať, že sa nám podarilo dosiahnuť dobrý kompromis bolo veľmi potrebné mať takýto kompromis, pretože my potrebujeme nové testovacie metódy a potrebujeme ich implementáciu čo možno najrychlejšie. A táto dohoda priniesla pokrok a v rámci dvoch rokov budeme mať zníženie iba na 169 mg na kilometr, takže o polovicu znižíme množstvo emisí. Ja viem, že tu v parlamente viacero obav, pokiaľ ide o, tento, o túto dohodu, ale dúfam, že zahlasujete pozitívne, pretože tento kompromis je skutočne z môjho uhla pohľadu dobrým, vyváženým a je to tak, prináša takú dobrú vyváženosť. Na jednej strane, pokiaľ ide o životné prostredie, na druhej strane je to skutočne dosažiteľné zo strany priemyslu. Je to síce ambiciozne, ale dá sa to dosiahnuť a ďalší bod, pracujeme tu na nových testovacích postupoch, pokiaľ ide o meranie spotreby paliva. A pracujeme na tomto spolu s komisármi, pánom Kanietem a budeme predkladať patričné dokumenty v najbližších mesiacoch. A čo je najdôležitejšie, tá štvrtá téma pracujeme aj na návrhu posilnenia posilnenia nezávislosti testovania aut. Naše návrhy budú e, pripravené, tie finálne návrhy budú pripravené teda v priebehu decembra. A takisto zlepšujeme aj dohľad nad trhom. Musíme skutočne byť rýchli, pohnúť sa dopredu čo môže najrychlejšie. Tu vlastne tá stratégia jednotného vnútorného trhu pomôže. A po druhé, pokiaľ ide o priemyselnú schopnosť prístup, ktorý sme prijali my v rámci stratégie jednotného vnútorného trhu je skutočne zacielený. Máme tu 22 krokov, ktoré sú zacielené na tri výsledky. Všetky sú zacielené na to, aby sa vytvoril rast, ale aj priemyselná konkurencieschopnosť. A v najbližšom mesiaci prednesieme konkrétne kroky, predložíme konkrétne kroky a potrebujeme vašu podporu, a toto je také, preto sú takéto stretnutia také dôležité aj pre nás. Ale táto naša stratégia je vytvorená v spolupráci s ostatnými stratégiami, ako stratégia pre jednotný vnútorný digitálny trh, pretože to ide ruka v ruke s niečím, čo je rovnako dôležité ako ostatné dokumenty, pretože na jednej strane ide o digitalizáciu priemyslu, ale na druhej strane hovorím o modernizácii nášho priemyslu, čo je oveľa širšie a v júni sme začali náš nový prístup, pokiaľ ide o priemyselnú konkurencieschopnosť a kroky v rámci notného vnútorného trhu sú kľúčové, pokiaľ ide o dodanie týchto výsledkov, takže uvediem iba tri príklady toho. Modernizované štandardizované systémy nám umožňujú reagovať rýchlo na technologicky na trhu a toto vlastne umožní firmám integrovať sa do, tej, do toho reťazca globálneho na, pokiaľ ide o práva o duševných, duševných vlastníctvách, tak takýmto spôsobom budeme mať lepšiu ochranu nových inovácií a takisto tieto nové služby budú dobre, pretože umožnia firmám ľahšiu operabilitu. Ja si uvedomujem, že priemysel je oveľa širším predmetom, pojmom a my budeme musieť kľúčové problémy riešiť v takom zmysle, teda tie, ktoré sa týkajú celého európskeho priemyslu, okrem tej stratégie, ako napríklad nedostatok investície, neférové obchodné praktiky, všetky tieto body potom v rámci budúceho roku budem sa snažiť rozpracovať bližšie a ešte pár slov ohľadne obrany, pretože sú tu dve dôležité iniciatívy, ktorú máme v rámci pracovného programu komisie pre budúci rok Takže pokiaľ ide o vesmír, komisia predloží stratégiu pre vesmír pre Európu, kde jednoducho my spomenieme našu, naše vízie. Chceme využiť plný potenciál Galilea Koperniku, pokiaľ ide európske hospodárstvo, pokiaľ ide európskych občanov. Tieto programy sú skutočne programami, ktoré sa začínajú rozbiehať fungujú relatívne dobre v priebehu tohto roka, takže nám ide o to, aby sme dali plnú možnosť, ako som už povedal, aby sme teda využili plnú mieru potenciálu týchto programov. Chceme takisto zaangažovať aj mm, súkromnú sféru, aby sa vytvorili podniky v tejto oblasti a chceme využiť, chceme čeliť tým výzvam, ktoré sa v tejto oblasti vy, vytvárajú. A chceme vytvoriť takú jednotnú európsku reakciu. Prečo je príliš skoro predkladať detailné informácie? Pretože sú tu niektoré aktuálne výzvy, ktoré tu máme. Napríklad v rámci luxemburského predsedníctva sme hovorili o týchto problémoch aj na úrovni Európskej agentúry pre, výs, pre vesmír, ale musíme implementovať to všetkým Galilea a Kopernikus, preskúmame opatrenia, pokiaľ ide o podporu trhu tak ako som povedal, aj pokiaľ ide o zaangažovanosť súkromnej sféry, takisto sa pozrieme na podmienky a na nástroje, ktoré politika má na to, aby sa podporili nové možnosti, ktoré ponúkajú trhy. A takisto sa pozrieme na nové oblasti, ako je napríklad prístup k vesmíru, lepšie prepojenie výskumu vesmíru s prioritami a po takisto preskúmame rámec e, správy, pretože takisto veľmi dôležité, nie je to najdôležitejšie, ale je to dosť dôležité a budeme musieť pracovať skutočne takým spôsobom, aby sa nám podarilo dosiahnuť naše želané výsledky. A pokiaľ ide o obranu, pokiaľ ide o obranu, tu príjmeme Európsky akčný plán pre obranu s dvomi hlavnými cieľmi. Chceme podporiť spoluprácu v oblasti obrany a v kritických oblastiach aj európsku strategickú autonómiu. Náš plán je taký, aby sme mali jednotný trh v oblasti obrany, výskumné kapacity, technológie, dvoj, produkty dvojitého využitia a tak ďalej. A to vlastne obsiahne aj existujúce priority. Budeme spolupracovať aj s inými e, stratégiami, napríklad stratégiou globálnej bezpečnosti, kde e, podpredsednička komisie, vysoká predstaviteľka Mogherini má zodpovednosť, ale e, pripravíme aj nový návrh, ktorý sa týka e, satelitnej komunikácie. Ja vás budem informovať, pretože vesmír a obranná politika, obranný priemysel sú pre nás veľmi dôležité. V nasledujúcom roku vás budem informovať o vývoji v týchto iniciatívach. Tieto majú základný cieľ a síce vytvoriť e, príležitosti pre rast a pracovné príležitosti, ale tiež pre reindustrializáciu a posilnenie priemyslu v Európe, posilnenie jeho konkurencieschopnosti. Ďakujem. Oh, sorry. Uh, thank you, madam. And we start our discussion. Ďakujem, pani podpredsednička. Politické skupiny, pán kolega za EPP, pán kolega Kariš. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pani komisárka. Ospravedlňujem sa Musel som tu spracovať ehm, jeden hovor, ehm, zvonilo mi to tu, bol som teda nezdvorili, ospravedlňujem sa. Chcem sa trošku vrátiť na chvíľku. Moja otázka je, vy ste komisárka za priemysel a máme tu veľký škandál, ktorý sa týka veľmi dôležitého hráča v automobilovom priemysle, kľúčový hráč a kľúčový priemysel pre Európu. A pre diesel je toto naozaj veľký škandál a ozývajú sa hlasy, ktoré hovoria, že problém je sa týka dízlov a treba sa zbaviť e, dízlových motorov, prejsť na elektromobily prípadne. Ale Európa má e, obrovskú e, konkurenčnú výhodu tomto priemysle a v týchto technológiách, takže to by nebolo v našom záujme. Moja otázka je z pohľadu komisie. A ja chápem, ako funguje európska hierarchia a štruktúry, ale z pohľadu komisie e, vy by ste naozaj mali mať e, tú silu reagovať alebo tie nástroje. Čo teda navrhujete? akú obrannú stratégiu, ako podporiť automobilový priemysel ako taký. Nemám teraz na mysli len Volkswagen. Toto <clears throat> je totiž to eh, trošku širší problém, ktorý mimochodom rozbehli konkurenti Európy. Hmm, predsedajúci, teraz za sociálnych Eh, demokratov. Ďakujem. Eh, ja by som chcel hovoriť eh, rumunsky. <clears throat> Dnes máme národný sviatok a predsedajúci doplňa, áno, chcem vám zablahoželať k tomuto sviatku. Ja som o tom hovoril pred desiatimi minútami na zasadnutí koordinátorov. Rumunsko má dnes štátny sviatok. Že nech sa páči, hovoríte rumunsky. Áno. Pani komisárka, vítam vás na tejto pôde. Som veľmi rád, že ste medzi nás prišli. Chcem sa dotknúť jedného problému. V Európskom parlamente vo výbore ET ITRE sa samozrejme zaujímame o priemysel a ja si myslím, že je dôležité, aby sme spoločne hovorili o raste. A k tomu chcem povedať jednu vec konkrétne. Je to trošku nejasné. Nemáme vždy všetky informácie, ktoré potrebujeme a nie vždy od tých, ktorí by nám tieto informácie mali dať. A tu mám napríklad na mysli na napríklad generálne riaditeľstvo pre rast. Nám sa nepodarilo e, schváliť správu a to preto, že sme nedostali potrebné informácie z generálneho riaditeľstva. Oni nám povedali, no áno, e, my by sme a radi, ale toto má na nás starosti generálne riaditeľstvo pre klimatické zmeny a tak ďalej a my s tým nemáme nič spoločné, ale potom nám to povedalo e, aj generálne riaditeľstvo pre klímu, že ani oni s tým nič nemajú. Takže e, nemáme vždy dostatočné informácie a nemáme ich dostatok a nedostávame ani všetky odpovede na otázky, ktoré e, sme zaslali možno dnes popoludní. A takto to ide stále ďalej a ďalej. Včera sme hovorili o energii a pre energie má zodpovednosť generálne riaditeľstvo pre energie. A takže by sme očakávali, že dostaneme odpovede. Ale komisia hovorí, tu ide o dlhodobú stratégiu a potom príde priemysel a e, priemysel hovorí, toto je jedna z najdôležitejších tém. No samozrejme, raz je vždy dôležitá téma. Je to veľmi dôležité, tu treba plánovať dlho do budúcnosti. A tu nie je, e, nemôže ísť ani o to, aby e, ceny rástli z jedného dňa na druhý. Takže, pani komisárka, inteligentné siete, priemysel musí fungovať e, s istými cenami jeden deň a potom zrazu e, sa zmenia ceny, ceny sa zvýšia, možno niekedy znížia, ale toto je skutočne e, veľmi zložité. A ja sa teraz pýtam, je toto vízia budúcej Európy? Takže ja si myslím, že by sme naozaj e, mali postupovať obozretne. V obačnom prípade zostaneme úplne bez priemyslu, bez priemyselnej základne. Takže aj takto k tomu treba pristupovať. Takže <clears throat> neviem, ako spolupracovať s generálnym riaditeľstvom pre rast, keď chceme pracovať na nejakej stratégii a máme isté podmienky, ale zajtra všetko vyzerá inak. Dúfam, že chápete, čo chcem tým povedať a ešte raz na záver sa vám chcem poďakovať eh, aj v mene európskeho priemyslu v mene EC, EKR. Máte aj vy dnes štátny sviatok v Českej republike? Nie, ale aj tak môžete hovoriť po česky, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Pán predseda, nie, my nemáme dnes e, štátny sviatok a nebudem hovoriť ani po rumúnsky, to by som si netrúfol, ale chcem sa pripojiť k blahoželaniu Rumúnsku. Chcem sa pripojiť aj ku kolegom. Som veľmi rád, že je dnes medzi nami pani komisárka a môžeme diskutovať o skutočne zásadnej, základnej veci. Toto je to, čo máme v zmluvách o Európskej únie v preambuli. Ide tu o jednotný trh, ale stále je tu veľa prekážok, na ktoré narážame a zdá sa teda, že nedokážeme tak rýchlo dobudovať jednotný trh. Chcem sa poďakovať pani komisárke aj za širokú paletu tém, ktorých sa dotkla v úvodnom slove. A z časových dôvodov sa obmedzím len na dve poznámky. Prvá. Voľný pohyb služieb. To tiež patrí k základným kameňom, na ktorých stojí Európska únia. A často sa stretávame s tým, že práve služby naražajú na prekážky v tom cezhraničnom kontexte. Spomínam si, že už e, počas českého predsedníctva v Rade EÚ e, sa hovorilo o spoločnom trhu so službami. A aj preto mám otázku, aký ďalší postup by ste navrhli, ako odstrániť tieto často hlúpe administratívne prekážky, ktoré bránia rozvoju jednotného trhu so službami. Teda, aký je váš názor, ako sa posunúť ďalej, ako sa pohnúť a dosiahnuť pokrok vo, voľnému, vo voľnom pohybu služieb. Druhá poznámka sa týka duševného vlastníctva. Často o tom hovoríte vo svojich vystúpeniach a som veľmi rád, že do problematiky jednotného trhu zaradila komisia aj problematiku označenia pre generické lieky, pre výrobcov generických e, liekov, ale je tu jedna dôležitá vec a to je výnimka pre vývoz do tretich krajín. E, výrobcovia, jedný z hlavných výrobcov generických liekov, ma informovali, že ak túto výnimku nezvládneme v konkrétnom časovom horizonte, tak e, tento veľký trh s generickými liekmi jednoducho opustí európsky trh a to by bola veľká škoda, pretože výroba generik patrí k vrcholným hospodárskym aktivitám. Ešte raz ďakujem pani komisárka. Som rád, že ste medzi nás prišli. Ďakujem. A pán Ďurť? Ďakujem, pán predseda, za slovo. Chcem sa aj ja sa chcem poďakovať pani komisárke za informácie. Konkurencieschopnosť je skutočne eh, veľmi dôležitou témou aj v našom výbore a tu potrebujeme právny rámec pre eh, podniky, Žiaľ, existuje ešte stále veľa prekážok v tejto oblasti a preto naše podniky nie sú skutočne úspešné a konkurencieschopné v globálnom meradle. Mám jednu otázku, ktorá uh, už zaznela vo vystúpeniach predrečníkov. Ide tu o výrobu generík. Prístup na trh tretích krajinách je obmedzený. Tu eh, sa môže euro, výroba oveľa ľahšie rozbiehať. V Európe sú potrebné povolenia, certifikáty. Eh, aký je váš názor? Je tu nejaká šanca pre eh, riadenie generík a pre vývoz do tretích krajín, pre uľahčenie vývozu generík do tretích krajín. Toto nariadenie o patentovej ochrane je problematické, tu musíme ešte veľa urobiť v tejto veci, ak chceme zlepšiť situáciu, pretože tu môžeme vytvárať aj ďalšie pracovné príležitosti. Ďakujem. Ďalším rečníkom je Blanko López. Ďakujem, pán predseda. Mám len jednu pripomienku eh, k posilneniu vnútorného trhu. Tu je aj kapitola o eh, kolaboratívnom hospodárstve a tu sa hovorí o výhodách eh, tohto modelu. A tu je možné znižovať eh, ceny pre našich eh, občanov, ale nehovorí sa tu o nejakých rizikách, hovorí sa len o existujúcich biznis modeloch na existujúcich eh, trhoch, hovorí sa aj o postupe reklamácií. A najväčšou výzvou tohto typu hospodárstva je záruka pre spotrebiteľa a e, takisto ochrana pracovníka, pretože takéto kolaboratívne hospodárstvo prináša niekedy e, viac flexibility alebo viac e, problémov pri zosúladení pracovného a rodinného života. Teda tie riziká sú oveľa väčšie pre zamestnancov. Aké je vaše stanovisko, pani komisárka? Ďakujem, hovorí predseda. Ďalší rečník. A pán Píper, ďakujem za slovo. Pani komisárka, som plne na vašej strane. Halo, tu som. Niečo mimo mikrofónu. Dva body. Ide na jednej strane o tému e, emisie a automobilový priemysel Eh, vy ste sa k tomu viackrát vyjadrili, pani komisárka. Tu sú samozrejme eh, problémy a my sa musíme pokúsiť o riešenia. Ja sa vás pýtam, čo podľa vás eh, môže urobiť v tejto veci parlament a aké dôsledky má toto a čo možno očakávať pre automobilový priemysel, aké dôsledky. Chcem ešte eh, zdôrazniť, že v automobilovom priemysle je 12 miliónov pracovných miest. A eh, tieto auta vyrábajú nielen veľkí výrobcovia, ale e, takmer polovicu výroby zabezpečujú malé a stredné podniky. Takže toto môže byť e, obrovský e, e, problém. Tu môže ísť o nejakú kriminálnu činnosť jednej skupiny, jedného koncernu. Toto nemôžeme vzťahovať na celý automobilový priemysel. A ešte druhá vec, to je tiež téma, o ktorej ste sa zmienili, to sú polovné zbranie. Eh, ktoré sú takisto v smernici o zbraniach. Chcem sa poďakovať, eh, ale my sme tu doslova bombardovaní od eh, klubov, od polovníkov, klubov športových strelcov. Zdá sa, že táto branža E, je akoby prirovnávaná doslova k teroristom. To znamená polovníci a športoví strelci, ale tak toto predsa nie je. Existuje tu veľa rečí, klebiet, ale ja sa pýtam, čo e, chce urobiť komisia. Možno, že by ste sa mohli k tomu vyjadriť, aby bolo jasné, aké je vaše stanovisko. Ďakujem, vaša otázka sa veľmi <laughs> úzko dotýka aj pohody a dobrých životných podmienok zvierat, predpokladám. A pani komisárka hovorí, že je práve naopak. Ďakujem, pán predseda. Pokiaľ ide o motorizáciu, tak trh motorizácií v Európe zo svojej podstate nie je jednotný, ako vidno, a to preto, že existujú krajiny, ako napríklad Polsko, Španielsko, Rumunsko a mnoho ďalších, kde e, priemerná životnosť automobilu je 13 rokov, napríklad v Poľsku. Čiže máme dočinenia so situáciou, ktorá je charakteristická veľkými emisiami, napríklad NOx. Zároveň však existuje štruktúra, ktorá by sa tomu mala venovať Malé a stredné podniky na nešťastie nemôžu fungovať rovnako v celej Európe, pretože nie všade je prijatá doložka, opravná doložka, najmä tam, kde hovoríme o automobilových monopoloch. Podľa mňa je to veľká chyba, ktorú by sme mohli vyriešiť, pokiaľ by doložka, opravná doložka bola prijatá všetkými členskými krajinami EÚ. pretože by sme nebránili rozvoju malých a stredných podnikov a zároveň by sme mohli riešiť napríklad práve otázku emisí. Ďakujem. And Mr. Rubik will be... Pán Rubik, náš ďalší rečník. Ja by som sa chcel poďakovať pani komisárke za aktivity, pokiaľ ide o oblasť podpory malých a stredných podnikov Práve program Erasmus pre malých podnikateľov je absolútnym úspechom a tešil by som sa, ak by sme to takto mohli a dokázali podporovať aj ďalej. Včera sme napríklad hovorili o e, anieloch podnikateľských, e, pretože práve v tých oblastiach, kde je veľká nezamestnanosť a kde sa to týka predovšetkým žien, tak tento program pre ženy, táto nová koncepcia môže pomôcť. A takisto tu máme aj iniciatívy, ktoré vlastne sme začali, pokiaľ ide o podnikateľské aktivity, to je stredobodom, pretože teraz máme milión migrantov, ktorí prišli a možno budúci rok príde zasa milión, takže bude potrebné ich nielen zaintegrovať do pracovného trhu, ale aj vytvoriť určité stimuly, aby boli samostatní v rámci svojej komunity, v neposlednom rade prospech všetkých európskych spotrebiteľov a preto je tu vlastne podnikateľstvo ako také dôležité v tom zmysle, aby teda migranti boli zamestnaní a spoločne by sme sa mali snažiť o povýše, navýšenie tých štandardov, aby boli vyššie. A našim cieľom tých 20 väčšej produktivity do roku 2020, teda toto dosiahnuť je síce dobrým cieľom, ale bohužiaľ momentálne je to taký trend smerom nadol, že strácame o 15% minimálne. Mojím cieľom by bolo, aby sme do roku 2030 mali 20% mieru produkcie, aby sme vytvorili teda základy, aby zamestnanosť bola možná a aby sme neprodukovali chudobu pre všetkých a to sa dá iba prostredníctvom zamestnanosti. Pokiaľ ide o tie spalovacie motory, nemôžeme ich vnímať ako vo všeobecnosti zlé, ale musíme dbať na to, aby práve pokiaľ ide o dlhé vzdialenosti a ťažké náklady, tam sa to bez dízlových motorov nedá, spalovacích motorov a tu má jednoducho Európa svoje, svoju veľkú výhru a pozíciu a nemali by sme o ňu prísť. Ďakujem pekne a teraz pani Moody. Thank you. Uh, firstly, I'd just like to echo the comments of... V prvom rade by som chcela reagovať na slova Blanka López, pokiaľ ide o kolaboratívne hospodárstvo a to, aby sme nezabudli na tú zásadnú dôležitú skupinu, ktorá pracuje práve v tomto sektore. Po druhé, vítam fakt, že ste hovorili o obehovom hospodárstve. Máte aj nejaké výsledky v tejto oblasti, pretože táto oblasť prechádza zásadnými reformami. E, týka sa toho naozaj veľa politických rozhodnutí, takže ja sa teším na návrhy a dúfam, že budú ambiciozne, keď ich zajtra dostaneme mm, k dispozícii. No a po tretie, ste hovorili o vesmíre, čo je tiež obrovský sektor, je veľmi významný, pokiaľ ide o tú oblasť ktorú pokrýva, či už ide o klimatické zmeny, o obranu a bezpečnosť, či aj zdravie a iné oblasti. Myslím si, že v tomto sektore je trochu zmetok v tom, že kde kto je za to zodpovedný v rámci EÚ a jednotlivých organizácií, ktoré sú zaangažované v tejto oblasti. No a ja, som uvítala, ja by som uvítala váš názor na to, ako bude vyzerať táto stratégia pri riešení niektorých z týchto problémov. Taktiež by som ocenila väčšiu mieru zaangažovanosti s parlamentom. Pretože v oblasti vesmíru tu došlo k istému váku vo vzťahu medzi komisiou, agentúrami a parlamentom. Čiže naozaj by sme uvítali to, či budete, máte v pláne aj toto riešiť. Ďakujem pani Virkunen. Ďakujem nedelu budeme slaviť Deň nezávislosti, takže prejdem do finštiny. Vážená pani komisárka, ďakujem vám za váš prejav. Ten bol naozaj obširný a vyriešil mnoho problémov, no na úvod by som chcela zdôrazniť to, čo sa tu hovorilo o sharing economy. Je výborné, že sa táto nachádza v pracovnom programe na budúci rok. V Európe je veľmi veľa podnikov, ktoré majú problémy v niektorých členských štátoch či zákonoch vzhľadom na to, že zákon neustanovuje takýto typ služieb, napríklad Uber či Airbnb. To sú veľmi populárne služby, avšak niektoré členské štáty či niektoré mesta ich zakazujú. Je dôležité, aby sme vytvorili rámec, ktorý novým inováciám umožní, aby sa rozvíjali. Aby teda investície boli rentabilné a aby nové služby mohli u nás rásť. Bolo by dobré, aby tie isté služby mohli profitovať z tých istých pravidiel. Airbnb nie je hotelová služba, Uber nie je taxislužba. Preto je dôležité, aby sme mohli tak trochu e, zjednodušiť alebo zľahčiť mm, právne predpisy v tejto oblasti. Avšak naozaj toto e, vzdelaná, vzdelaná ekonomia, alebo teda sharing ekonomia je veľmi dôležitá a treba sa na to zameriavať. No a potom ešte jedna vážna vec – pokiaľ ide o budúcnosť jednotného trhu. Je dobré, pokiaľ chceme naštartovať alebo rozbehnúť jednotný trh, avšak veľmi dobre vieme, že po utečeneckej kríze veľmi veľa členských štátov opätovne prijalo, zaviedlo e, kontroly na hraniciach dočasné kontroly na hraniciach. Mňa by zaujímalo, ako to vnímate vy. Vieme, že je to e, veľmi dôležité. Veľmi dôležité e, tý je voľný pohyb. Pokiaľ by takáto situácia pretrvala, aký by to malo dopad na fungovanie jednotného trhu? To, že by sme opätovne museli čeliť e, kontrolám na hraniciach. No a na záver by som chcela hovoriť o smernici, o e, zbraniach, strelných zbraniach. Vo Fínsku e, je to pre ľudí problém, pretože u nás je povinná vojenská služba. Spomínam to aj preto, že o chvíľu budeme oslavovať 6. decembra nezávislosť a 95% potenciálnych vojakov je na zálohe a nová smernica pre nás predstavuje, alebo tá pre Finov predstavuje problém pre, aj vrátane napríklad polovníkov. A myslím si, že Fíni budú, veľ, že veľa výnimiek a zmien tejto smernici. Ďakujem. Ah, ok. Pardon. Merci, monsieur le président. Pán Marta, ďakujem pán predseda, ďakujem pani komisárka. Ech chcem zaželať eh, všetko dobré rumúnskému národu a tiež aj e, francúzským klapierom, pretože to je dnes sviatok. Nemôžem podľa mňa riešiť otázku vnútorného európskeho trhu bez toho, aby sme hovorili o zvyšku sveta. pretože by sme sa naozaj mohli snažiť podporovať náš priemysel v oblasti konkurencieschopnosti, o to sa snažíme. Avšak pokiaľ niekto iný má pravidlá, ktoré sú iné než naše pravidlá, to by mohlo jednoducho, veľmi jednoducho poškodiť našu schopnosť konkurencie schopnosti Platí to napríklad pre partnerstvo, ktoré chceme uzavrieť s Čínou. Je jasné, že Čína nemá vôbec také isté pravidlá ako my a európsky priemysel sa veľmi znepokojuje, že nad tým, že by Európska únia mohla e, uznať hospodársky štatút tejto krajiny, čo by naozaj spôsobilo veľké problémy našim mm, zástupcom nášho priemyslu a taktiež e, pokiaľ ide o správu, politickú správu ich meny Juanu, tak to je tiež problém, pretože Číňania toto zneužívajú a mohlo by to naozaj poškodiť európsku konkurencieschopnosť. Takže my sa tu pokúšame v rámci spoločného jednotného trhu nastaviť rovnaké pravidlá, aby sme nemali nelojálnu, neferovú konkurenciu, ale nebude to tak platiť s Čínou. Pozrime sa, aká je e, kríza, napríklad v oceliarské, to je téma, ktorej sa venujeme e, podrobne a je zjavné, že nebudeme môcť bojovať s rovnakými zbraniami, pokiaľ ide o túto situáciu. Druhá vec, o ktorej ste hovorili, je, je spracovanie patentov a know-how. V tejto chvíli, pokiaľ ide o partnerstvo s Čínou a joint venture, tak budeme povinní zdieľať naše know-how a naše patenty čo tiež môže e, byť problém, takže ja chápem, obtrpím za veľké vaše stanovisko, no a tretia vec to síce nie je v rámci vašej oblasti kompetencií, ale myslím si, že ako komisárka pre premysel musíte zaviesť stanovisko, ako, e, komisi, e, pardon, ako Európa môže riešiť vytváranie šampiónov v strategických oblastiach. Ja si myslím, že je na čase, aby Európa redefinovala geografický trh. Nemôžeme v niektorých sektoroch brániť fúziám, úzkým spoluprácam za, a vyhovárať sa, že, že, by, že tu braníme monopolu a zároveň používať niektoré produkty, ktoré pochádzajú práve z Číny a ktoré dominujú vyše polovici svetového trhu. Napríklad, čo sa nedávno stalo v Taliansku s nerezom, Bývalá komisia zamietla e, činnosť jedného podniku, pretože tvrdila, že je tu problém monopolu e, talianskej firmy, avšak komisia zatvára oči pred tým, že tu je import čínskeho nerezu, ktorý pokrýva vyše polovicu e, svetového trhu. Ďakujem, že ste dodržali rečnícky čas, kolega Helmer. Ďakujem pekne, pán predseda. Tak na rozdiel od ostatných kolegov by som chcela povedať, že v Spojenom kráľovstve dnes nie je deň nezávislosti, ale dúfame, že budeme schopní oslaviť e, nezávislosť po referende Brexit. Chcem sa poďakovať pani komisárke za veľmi zaujímavú prezentáciu. O otázke konkurencie schopnosti sa tu hovorilo viackrát a ja by som sa opýtal pani komisárky, či súhlasí s tým, že ceny za energiu v Európe sú najväčším problémom, pokiaľ ide o otázku konkurencie schopnosti európskeho priemyslu. A taktiež by ma zaujímalo, či pani komisárka bude hovoriť so svojimi kolegami z komisie, ktorí majú na starosti energiu a klimatické zmeny a či ich požiada, aby zmenili aktuálnu politiku tak, aby sme mali bezpečnú a dostupnú energiu v Európe. A tiež by som sa opýtal pani komisárky, či zvážila e, fungovanie systému ETS. Existuje systém e, dražby emisí, avšak taktiež máme problém s unikaním uhlíka. Preto poskytujeme koncesie e, podnikom, ktoré využívajú energiu v masívnych množstvách. Ale systém ETS naozaj e, veľmi tým pádom tlačí na malé a stredné podniky, za ktoré ste vy zodpovedná. Je tu veľký rozdiel medzi členskými štátmi, pretože my napríklad nepotrebujeme špeciálne referenda na to, aby sme e, eh, oslovovali Deň nezávislosti v iných členských štátoch. Teraz pani Nibler. Danke, Vorsitzender. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, pani komisárka. Prišla som trochu neskôr, ospravedlňujem sa, nepočula som vaše úvodné slova, ale prečítala som si tú stratégiu pre vnútorný trh a venovala by som sa teraz trom témam. Tá prvá téma, Vaša stratégia a tie voľné povo- slobodné povolania, hovoríme o lekároch, o zubároch, daňových poradcoch, právnikoch, architektoch, stavebných inžinierov, neviem, či už sa o tom hovorilo, ale mám teda pocit, že tieto skupiny zamestnancov, ktoré vlastne v Nemecku a v iných európskych krajinách majú svoje vlastné organizácie. Mám pocit, že vlastne tieto vlastné organizácie ako keby teraz e, prišli na ortiel, na obet, ako by, by boli obetované. A práve tieto organizácie zabezpečovali týmto stavom vždy veľmi dobrú, dobrú kvalitu. Sú stavovské organizácie, ktoré sa starajú predovšetkým aj pokiaľ ide o vzdelávanie, dorastu a vlastne týmito organizáciami trochu uľahčujú situáciu štátom, v ktorých sú. A táto situácia, ako aj poplatky, ako také, nie sú žiadnou prekážkou v obchode, ale práve zabezpečujú kvality a tieto profesné skupiny vlastne pomáhajú, odľahčujú štát a preto by som chcela požiadať, aby ste práve týmto eh, skupinám nešli po krku. A e, takisto hovorilo sa tu o škandále Volkswagen, kolega Piper o tom hovoril, môžem ho iba podporiť a kolega Rubik o tom hovoril, takže vás žiadam, aby ste pri objasňovaní všetkých škandálov, samozrejme môžeme prispieť, ale je dôležité, aby sme tú dieselovú technológiu jednoducho, ne, aby sme jej nepoškodili, pretože je to technológia, ktorá je e, šetrná voci životnému prostrediu. Na európskych cestách máme dieselové auta, Takže chcem vás požiadať, pani komisárka, aby práve tento druh priemysle aj naďalej bol podporovaný. A posledná vec, ešte stále mám trochu času, pokiaľ ide o zákony o zbraniach, už tu kolegovia sa k tomu vyjadrili, ale takisto môžem iba spomenúť to, že v Nemecku napríklad máme veľmi prísne zákony, mali sme prípady v minulosti pred pár rokmi, kde vlastne sa posilnili celé naše zákony v základe takýchto incidentov a nemáme žiadne porozumenie, pretože by tu teraz malo byť nejaké európske, že by tu mala byť harmonizácia, takto akcionisticky by sa tu ešte niečo v tejto oblasti išlo robiť. Myslím si, že menej je viac. Ďakujem veľmi pekne. Pán Henkel. Ďakujem. Pani komisárka, zjavne máte záujem navýšiť spriemyselnenie v Európskej únii, no otázka, teda situácia je taká, že za posledných pár rokov tá industrializácia poklesla. Ja by som sa chcel opýtať, či ste zaznamenali vzájomnú väzbu medzi tým, že euro je pre južnoeurópske krajiny príliš silné a dopad to má taký, že tieto krajiny nemôžu exportovať tak, ako zvykli a na druhej strane euro, ktoré je pre napríklad moju krajinu Nemecko príliš slabé. A dopad je teda ten, že miera industrializácie sa zachováva alebo prípadne rastie. Čiže moja otázka znie, či súhlasíte s tým, že existuje vzťah medzi one size fits all menou, ktorá škodí južnej časti Európy a akýmsi stimulom pre severnú časť Európy. Uh, thank you much. Ďakujem. Chce sa ešte niekto uje slova? Nevidím, že by sa nikto hlásil. Bolo to naozaj veľa otázok, pani komisárka. Naozaj nás veľmi zaujímajú vaše odpovede. Je tu, sú tu štyri veľmi dôležité témy. Priemysel, vnútorný trh, malé a stredné podniky, ale aj vesmír zjavne ľudí zaujíma. Thank you very much, Mr. Chair. Ďakujem. I will try to... Ďakujem, pán predseda. Pokúsim sa zodpovedať na otázky, trošku ich zorganizujem do klastrov. Samozrejme, všetko som si zapísala a pokúsim sa odpovedať na všetky otázky. Najprv k automobilovému priemyslu, pretože viacerí z vás sa pýtali práve na toto. My samozrejme nechceme vyradiť dýzlové motory. Chceme podporiť automobilový priemysel. Niektorí z vás sa na to pýtali. Ja som tu preto, aby som predstavila stanovisko priemyslu. Preto som v komisii. Samozrejme musím brať do úvahy všetky záväzky a dohody, ktoré príjmame a ktoré, príjma, ktoré ku ktorým sa zaviazala Rada a členské štáty počas predchádzajúcich rokov. Avšak automobilový priemysel, ak môžem povedať, je eh, šperk medzi inými sektormi. Musíme ho chrániť, avšak nesmieme zatvárať oči pred prípadmi podvodov, ako to bolo napríklad aj v tomto prípade. Takže si myslím, že najlepšia možná reakcia na teraz v situácii, ktorú máme, je opätovne získať dôveru spotrebiteľov. Pretože spotrebitelia sa možno vrátia. Uvidíme, aké budú finančné výsledky tohto roka a budúcich rokov. Uvidíme podľa nich, ako um, spotrebitelia zareagujú v prípadoch, akým bol napríklad Volkswagen. Avšak musíme si opätovne získať dôveru a na to treba urobiť dve veci. Prvá je naozaj robiť tie emisné testy, takým spôsobom, ktorý bude jediný, správny a globálny. Od septembra budúceho roku vo výhľade dvoch až štyroch rokov, pretože také sú časové lehoty, ktoré máme nastavené, budeme mať oveľa čistejšie, moderné dýzlové motory. Samozrejme, výhľad na najbližších 20-30 rokov je iný, ale musíme urobiť rozumný krok k tomuto obdobiu. A myslím si, že toto je naozaj dobrý, dobrá dohoda, ktorú sme uzavreli na technickej a regulačnej úrovni. Na jednej strane je to ambiciozne, je to dobré pre životné prostredie, pretože to skráti e, mieru emisí 4 krát za tie, toto štvoročné obdobie na druhej strane sme to diskutovali aj so zastupcami priemyslu a je to pre nich dosiahnuteľné. Nie je to niečo, čo by sme si vymysleli a čo nebudú schopní splniť. Automobilový priemysel vynakladá veľa prostriedkov na výskum a vývoj je to jeden z najmodernejších európskych priemyslov a to musíme, také situácie, takú situáciu musíme zachovať. Čo však musíme teraz urobiť je získať si opätovne dôveru spotrebiteľov, pretože tá je teraz ohrozená. A ešte by som chcela hovoriť o jednej veci, o ktorej som pred týždňom hovorila aj v Strasburgu s generálnym rejiteľom Volkswagenu. A musím to povedať a zopakujem to aj nahlas, že nemôžeme akceptovať takú situáciu, kedy by sa s európskymi zákazníkmi za, za zaobchádzalo inak než s americkými. To nie je akceptovateľné, pretože hospodárske e, podmienky a tak ďalej v Spojených štátoch sú iné, avšak ten podvod bol rovnaký v Spojených štátoch aj v Európe a musíme mať rovnakú mieru kompenzácie. Neviem, ako to chcú síce vyriešiť, pretože práve po mojej schôdzi z CEO E, Volkswagen vydal vyhlásenie, že nebude platiť žiadnu kompenzáciu našim spotrebiteľom. Chcem sa ospravedlniť za ten dlhý proces, za to, že som vám ne, že tu nedoš, dali ľudia odpovede, to je neakceptovateľné, ale je to vlastne ten proces budovania našich kapacít na generálnom riaditeľstve a to je, aby som vám odpovedala na vaše otázky, ja som sa do toho zaangažoval, je to moja zodpovednosť práve pokiaľ ide o energetický trh energetický, a ceny energie, pretože súčasť vlastne priemyslu, to, že nemôžem sa jednoducho z toho vymaniť, nemôžem sa od toho vzdialiť, ani nechcem a preto e, som veľmi blízko tejto energetickej únii, ale takisto kolaboratívnej únii a preto som z časti vlastne zodpovedná za túto zložku, pretože ja reprezentujem ten priemyselný uhol pohľadu. Ale čo chcem povedať? Tie dlhé kontrakty ohľadne energetiky sú veľmi dôležité, pokiaľ ide o dobré plánovanie priemysle. Monitorujeme túto záležitosť a monitorujeme aj energetické ceny energie. V niektorých prípadoch, a to takisto musí odznieť, Napríklad v prípade britského prípadu, pokiaľ ide o energetické ceny za oceľ, tak to nie je prípad európskych nariadení. Toto je prípad národných daní, ktoré sú príliš vysoké. Ja môžem monitorovať túto záležitosť ešte dnes sme napríklad vytvorili skupinu a dáme vám k dispozícii plnú mieru informácií, prečo energetické ceny v jednotlivých členských štátoch sú také vysoké a v niektorých prípadoch zasa tu nejde o otázku klimatickej politiky, nejde, ide tu o interné nariadenia a opatrenia členských štátov. A toto je prípad Spojeného kráľovstva, takže to treba takto aj povedať. A pokiaľ ide o generika, pretože pýtali ste sa aj na túto tému, v tejto stratégii sme sa explicitne venovali otázke e, ochrany, ako aj patentov. A stále sme v kontakte s farmaceutickými spoločnosťami a chceme naplánovať výrobnú výnimku, ktorá by umožnila firmám v Európe vytvárať veľké množstvo pracovných príležitostí. Ja viem, že v súčasnosti majú z globálneho hľadiska veľké problémy, ale vlastne tak, ako to je v stratégii aj pomenované, tak bude to takisto aj v našom pracovnom programe, pokiaľ ide o stratégiu a pokiaľ ide o implementačný program a pokiaľ ide o kolaboratívne hospodárstvo Viete, že, ako som už predtým povedala v svojom príhovore, máme úplne odlišné situácie v jednotlivých členských štátoch, pokiaľ ide o prístup ku kolaboratívnemu vzdielanému hospodárstvu. Ja si myslím a myslím, že takisto by ste mali o tom možno hovoriť. Ja si myslím, že nemôžeme bojovať s takýmto novým modelom biznisu, pretože to je zbytočné. My nikdy tento boj nevyhráme pretože sú tu nové aplikácie, ktoré vlastne sa využívajú každý deň a vytvárajú sa na vytváranie nových biznisových modelov, takže musíme nájsť riešenie, aby sme sa venovali spoločne naprieč celou Európskou úniou tejto problematike. Preto tie usmernenia sú dôležité. Dve veci musia byť zabezpečené. Poprvé, že tieto podniky budú platiť dane, aby boli féroví, pokiaľ ide o národné rozpočty a druhá otázka, pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľa. Takže produkujeme usmernenia, pretože nechcem tu mať nové nariadenia. Vytvoríme určité predpisy na to, aby sme to v rámci Európskej únie pokryli v rámci patričnej e, legislatívy, spadá to aj do portfólia pani Jourovej, ochrana spotrebiteľov, ako vlastne oni budú reagovať na otázku kolaboratívneho hospodárstva. Takýmto spôsobom vlastne potom sa obrazíme na členské štáty. A pokiaľ ide o obehové hospodárstvo, pretože to je úzko prepojené s otázkou kontrol a opravy aut. Pokiaľ ide o kontroly aut, tak to sa jednoducho treba, to treba vyriešiť na úrovni smernice. Môžeme samozrejme to urobiť vynúcovaním, potom takisto môžeme mať tzv. shopping forum, ale čo je veľmi dôležitý nástroj v rámci obehového hospodárstva, je implementácia toho balíčka, v rámci ktorého sa budeme sústrediť na diverzifikáciu kritických prírodných strojov, energetickú účinnosť, stabilnú, stabilné dodávky materiálov, ale čo je takisto veľmi dôležité, a to chcem zdôrazniť, je, že takýto dokument, ako som už povedala, ktorý vlastne spadá do priemyslu, ako aj do sféry životného prostredia, musia tieto dve sféry spolupracovať. Iba ak bude sa spolupracovať, tak vlastne budeme mať úspech, pokiaľ ide o recykloviteľné záležitosti a týmto spôsobom dosiahneme naše environmentálne ciele. Ale potrebujeme mať na našej strane priemysel, pretože nemôže byť priemysel našim nepriateľom. Negative counterpartners. Uh, on few questions on the firearms directive. First thing first. Hunters Pokiaľ ide o polovníkov a pokiaľ teda ide o zbranie, tak jednoducho títo neprídu o svoje hobby. Eh, ale pokiaľ ide o tú súčasnú situáciu, ktorú máme v Európe, musíme rýchlo reagovať a musíme si uvedomiť, že tu máme dramatické situácie, ktoré sa udiali a cieľom tohto balíčka je, pretože ide tu o balíček, je, aby sme sa venovali bezpečnosti. Musíme vysledovať zbranie. Vieme, že je tu aj nelegálny trh, ale musíme vedieť, kto je vo vlastníctve zbranie a ako sa tie zbranie hýbu po Európe. Treba zabezpečiť, deaktiv, aby Musíme zabezpečiť, aby deaktivizácia zbraní sa udiala eh, za rovnakých podmienok v celej Európe, pretože pri všetkých útokoch, ktoré sa udiali, či už Charlie Hebdo, Talis, ako aj parížské útoky, tie zbranie, ktoré sa využívajú, niektoré z nich teda boli nakúpené tu, na internete, legálnym spôsobom a potom boli e, zmontované a využité ako zbraň z časti boli zle deaktivované, to znamená, úrady vedeli, že sú deaktivované, ale neboli dobre deaktivované. Toto sú teda otázky, ktoré musíme my vyriešiť. A ja vás uistujem, že každý, chce, kto si chce kúpiť legálne zbraň, to znamená zberatelia zbraní, e, polovníci, strelci, ale až po e, autorizácii, ktorá bude pred nákupom. To znamená, tí, ktorí si chcú kúpiť novú zbraň, a potom ešte tu bude zákaz semiautomatických, polautomatických strelných zbraní ako kalašníkov, pokiaľ ide o súkromné osoby. To ex- explain it again. Then on Mm, energy prices. Uh, Ceny energie a priemysel a oceľový priemysel, oceliarstvo. Pokiaľ ide o ETS, môžem tu povedať iba to, čo som už povedala predtým. Ja tu prezentujem priemyselný pohľad. Nemôžem musím teda súhlasiť s tým, že ETS má veľký vplyv na priemysel a malé a stredné podniky, ale ako som už povedal aj predtým, niektoré členské štáty, respektíve všetky členské štáty sa rozhodli v roku 2014, že pôjdu týmto smerom. To znamená, niektoré rozhodnutia boli prijaté, ale my sme tu na to, aby sme sa postarali o nových o zlé rozhodnutia, ktoré môžu priniesť zlý vplyv na priemysel. A teraz k Číne. Very closely with uh, uh, Commissioner Malmström on this. Toto je zodpovedná komisárka Malstromová a tu chcem povedať, že súhlasím s pánom Martánom, že Musíme využívať všetky obchodné nástroje, ktoré máme na to, aby sme zabezpečili rovnakú pozíciu východiskovú pre európske podniky v tomto kontexte, pokiaľ teda ide o oceliarstvo. A mali by sme hovoriť aj o otázke štatútu voľného obchodu s Čínou, ale iba v prípade, že ostatné hospodárstva budú otvorené. Je to veľké nebezpečenstvo práve v oblasti oceliarstva, ale aj v ostatných sektoroch, ak budeme príliš otvorení a ak dáme Číne takýto štatút voľného prístupu, alebo dáme štatút hospodárstva, voľnoobchodového hospodárstva. Ale na to, ako hovorím, reagujem z pohľadu priemyslu. Čo tu ešte máme? pokiaľ ide o profesie. Ja som povedala, čo som povedala, už výmku, máme 5 tisíc regulovaných profesí v Európe. V niektorých členských štátoch iba 400-500. A tieto argumenty, a pani Nibler ste uviedla, všade sa tieto asociácie e, stávajú rovnakým spôsobom. Španielsku, Polsku, vo Francúzsku, UK, to je jednoducho ten istý druh argumentov, ktoré sa opakujú a hovorí sa, že ak tieto profesie budú deregulované, tak vlastne sa tu ohrozí ako keby bezpečnosť alebo kvalita ich služieb. Áno, ja si uvedomujem, že to pravdepodobne nikdy nebudeme mať 100% e, situáciu. Sú tu takisto citlivé otázky. Máme členské štáty, máme hospodárske situácie v jednotlivých členských štátoch ale tá hlavná myšlienka musí byť implementovaná. My potrebujeme viac deregulovaných profesí v Európe, pretože vlastne základ pre všetky je európska legislatíva. A nie je pravda vo všeobecnosti, že ak niekto, ak taká asociácia napríklad v Španielsku his or her services is more risky than you know being associated in the in the other member states. This... Takže nemôžeme tu hovoriť, že by to riziko sa medzi členskými štátmi líšilo. Takže tieto argumenty počúvame vo všetkých štátoch, pretože sa snažia chrániť svoj vlastný trh. Ja si uvedomujem, že sú tu špecifické profesie a musíme sa na to pozrieť veľmi pozorne, ale vo všeobecne sa uberáme cestou týchto ochrany a deregulácií týchto profesí. Ja si myslím, že som asi sa vyjadila k všetkému možno, pokiaľ ide o vesmír a pokiaľ ide o správu. Je to dosť ťažké povedať to všetko takto, ako bude vyzerať teda tá vesmírna stratégia. Because we are after many years after Lisbon Treaty. And the European Commission has a very Európska komisia po Lisabonskej zmluve má paralelné zodpovednosti, pokiaľ ide o otázku vesmíru a vesmírneho priemyslu a myslím si, že tá stratégia bude musieť byť vyelaborovaná v spolupráci s členskými štátmi. Členské štáty zasa s Európskou agentúrou pre, pre vesmír, tak to aj s krajinami ako je Švajčiarsko, ale treba si uvedomiť, že Európa i Európska komisia je inštitúciou, ktorá financuje na 100% takmer aktivity agentúry Európskej pre vesmír. A naše stanovisko je veľmi jasné, naše stanovisko nebude spochybňované, pretože my potrebujeme mať vplyv a musíme zohrávať úlohu, veľmi vážnu úlohu, poskytovaní služieb, ktoré táto agentúra poskytuje. Takže to je všetko. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne, vážená pani komisárka. Bolo tu veľa otázok a bolo tu veľa veľmi e, detailných odpovedí z vašej strany. Takže možno takýto dialog, takýto štruktúrálny dialog, ktorý by sa dial mesiac po mesiaci, každý mesiac by bol veľmi dôležitý aby sme videli, že čo sa vlastne deje na úrovni zákonodárnej, to znamená na úrovni komisie, vaše aktivity, vaše doplnky, všetko to, čo vy robíte a všetky tie otázky, ktoré sú tu, sú veľmi, h, sú veľmi závažné a môžu byť e, podporné pre vaše ďalšie aktivity. Ďakujem. Ešte jedna veta. Ďakujem pekne, pán predseda. Samozrejme, všetci dostanete aj od písomné odpovede oveľa rýchlejšie ako predtým. Ďakujem. Lepšie skôr ako neskôr, hovorí pán predseda. A teraz hneď prejdeme Uh, uh, well, thank you, colleagues. And let me apologize from the very, very beginning. Ďakujem pekne, kolegovia. Od samého začiatku sa chcem ospravedlniť pánovi generálnemu riaditeľovi, pánovi Hristorimu, ktorý je tu s nami. Teda minimálne tu bol už 20 minút s nami, takže Dominik, my sa ospravedlňujeme, že ste museli čakať na druhej strane sme veľmi radi, že ste s nami dlhšie a môžeme mať takúto hĺbkovú diskusiu o témach, ktoré máme na programe. Druhý zoznam projektov spoločného záujmu. Pán generálny riaditeľ Zlatý Dominik, ak by si mohol takisto spomenúť aj niečo, pokiaľ ide o prvý zoznam, pretože hovoríš o druhom zozname a nespomíname si už veľmi dobre, že čo vlastne bolo na prvom zozname. A ako vidíme tie rozdiely, takže bolo by dobre to porovnať. Just most important for us for today's discussion and for our Takže to je veľmi dôležitá téma pre na to, preto, aby sme mohli hovoriť o otázke energetického trhu, o otázke bezpečnosti, klímy, to znamená všetkého, čo chceme dosiahnuť v budúcnosti. Energetická únia takisto. Takže ďakujem, že ste prišli a teraz nech sa páči, máte slovo, pán generálny riaditeľ. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som skutočne veľmi rád, že som s vami, pretože energetická infraštruktúra zohráva dôležitú úlohu v kontexte energetickej únie a na úvod by som chcel iba spomenúť e, tri pripomienky, tri veci. Treba mať dobre prepojený trh, čo je hlavnou podmienkou na to, aby sme mali plne zintegrovaný, konkurencieschopný, udržateľný trh s energiou. A ja viem, ako osobne podporujete práve to završenie energetického trhu. Po druhé by som chcel povedať, že Európska únia ako jedna ako jeden z regiónov, kde máme najväčšiu energetickú sieť a infraštruktúru v tejto oblasti, to je úplne jasné, že ja kedykoľvek sa zúčastňujem na nejakých medzinárodných fórach, tak tam dostávame blahopriania a zo strany kľúčových konkurencie, napríklad Spojených štátov amerických, pokiaľ ide o našu expertízu týkajúcu sa európskych sietí a sietí vo všeobecnosti. Po tretie, Náš kľúčový cieľ je, ako to veľmi dobre viete, ukončiť tzv. energetickú izoláciu. A ja sa teším, že vám môžem povedať, že sme v tejto oblasti v nedávnej minulosti urobili značný pokrok. A o dva týždne budem v Litve, vo Vilniuse, aby som inauguroval, pokrstil dve veľmi dôležité prepojenia Polsko-Litva, Litpol, ako je Lit nordpol pretože prepojenie Švédsko, Litva, Polsko, Litva pridá 120 tisíc e, megawatov a odizoluje tieto veľmi izolované krajiny a tu sa zabezpečí vlastne prístup pre Polsko, Litvu a pre severné krajiny. A je to veľmi dôležité. Minulý február sme takisto inaugurovali novú linku prepojenie na Iberickom polostrove a zdvojnásobil sa, zdvojnásobila sa úroveň prepojenia medzi Španielskom a Francúzskom. A ďalší nedávny úspech presne pred e, zasadnutím Európskej rady 15. novembra. Sme otvorili nový plynový spoj medzi Polskom a Litvou viac než 500 kW plyne medzi týmito dvomi krajinami. A pokiaľ ide o PCI, Chcem povedať následovné. Tento e, zoznam obsahuje 195 projektov kľúčovej infraštruktúry. A tu sme sa usilovali zapojiť všetkých kľúčových hráčov, členské štáty, regulátorov, TSO, jednoducho všetkých. E, bolo to otvorené aj pre občianskú spoločnosť. A v porovnaní s prvým zoznamom, ktorý sme prijali v roku 2013, rozdiel je následovný. Nový zoznam obsahuje 108 projektov v oblasti elektriny, 77 v plyne a 3 projekty inteligentných sietí. Keď to porovnáme s prvým zoznamom, tento nový obsahuje o 52 menej PCI. A dôvod je, že len tretina tých prvých eh, PCI boli úspešné do konca tohto roku. A na druhej strane, keď sa pozrieme na PCI, tie sme znížili v oblasti plynu, aby sme sa zabezpečili na najdôležitejšie problémy. A tým zabezpečíme lepšiu rovnováhu medzi elektrinou a plynom v súlade s geopolitickým aspektom a vlastne prispiejeme aj k transformácii nášho energetického systému. A dovolte mi povedať tiež e, pár slov k metodike. Táto metodika sa týka viacerých bodov prvom rade 10-ročný rozvojový plán. Len tie projekty, ktoré sú v 10-ročnom rozvojovom pláne, sú oprávnené ako kandidáti na e, projekty spoločného záujmu PSI. E Potom musí tu byť e, regionálna skupina, to hrá veľmi dôležitú úlohu v tom, že tu treba dať prednosť tým projektom, ktoré prispievajú kvalitatívne a kvantitatívne k regiónu ďalej. Poprvýkrát e, tieto projekty PSI boli, e, PCI boli vybraté na základe novej metodiky NSI a NSG. a zapojila sa aj verejnosť. Viedli sme verejné konzultácie, pokiaľ ide o konzultácie so špecifickými zainteresovanými stranami. Napríklad to sa týka obnoviteľných zdrojov a sietí a tu sa zapojili niektorí TSO aj mimovládne organizácie. A samozrejme e, získali sme aj stanovisko agentúry ACER. A nakoniec takýto regionálny zoznam bol schválený konsenzuálne, jednomyselne, ho podporili všetky členské štáty, čo je pozoruhodné, e, pretože naozaj tu sa treba zjednotiť, aby sme podporili a presadili tie najdôležitejšie projekty v oblasti energie. Pokiaľ ide o prínosy týchto projektov spoločného záujmu PCI, je dôležité opäť rozlišovať medzi projektami v oblasti plynu a elektriny. V oblasti elektriny včasná implementácia projektov zabezpečí, že 26 členských štátov dosiahne 10-percentný cieľ prepojenia v oblasti elektríny do roku 2020. Pokiaľ ide o Španielsko, bude to hneď v zápäti a to je veľmi dôležité, pretože tu je ten cieľ 10-percentné prepojenie a interkonektivita je kľúčom, ak chceme zabezpečiť tok elektríny zo severu na juh, zo západu na východ. A PC i odstránia problémy všade, v Belgicku, v Nemecku, Holandsku, v strednej a južnej východnej Európe je veľmi dôležité mať napríklad prepojenie Slovensko-Maďarsko, Nemecko-Polsko, Bulharsko-Grécko. Bulharsko, Rumunsko. Tam sa zvýši kapacita transmisie a to je veľmi dôležité. A v Pobalskom regióne, a viete, aký veľký úspech tu má Benit, a my budeme ďalej pokračovať v krokoch na elimináciu úskalí a problémov, aby sme ukončili závislosť eh, pobalského regiónu od tretich krajín. A potom vy takéto nové interkonektory pomôžu aj Spojenému kráľstvu a Írsku, aby naplnili ciele interkonektivity. A tu sú tiež štyri projekty. Pokiaľ ide o plyn, Identifikované projekty prispäjú k diverzifikácii dodávateľov. Takisto e, sú tu projekty na rozvoj e, kvapelného plynu a takisto sa má zabezpečiť lepší prístup k LNG. A toto je mimoriadne dôležité, ak chceme dobre implementovať našu stratégiu bezpečnosti energetických dodávok. A opäť kladieme dôraz na kľúčové projekty v tých najcitlivejších oblastiach eh, na zápa- v západnej Európe. Eh, treba implementovať projekty tak, aby sme zároveň zabezpečili tok plynu z juhu na sever a aby sme zabezpečili aj e, dobrý výkon na medzinárodnom trhu. Takisto stredovýchodná, stredojužná Európa. Tu chceme vybudovať nové strategické terminály pre LNG v Chorvátsku, Grécku, nové prepojenie Polsko, Slovensko, Bulharsko, Grécko. A tu je zásadné E, vykonať tieto projekty, aby sme diverzifikovali dodávateľov v takýchto zraniteľných regiónoch a takto budeme pokračovať aj, na, e, aj v Pobalskom regióne. Takmer 60 projektov očakávame, že budú dokončené do konca roku 2017. A tieto projekty a to je mimoriadne dôležité. Získajú z nového regulačného rámca. A viete, že je to našou výhodou v Európe, že máme jeden z najrozvinutejších regulačných rámcov. Niekedy práve nedostatok takéhoto regulačného rámca výkonu je veľkou prekážkou investícií. Chceme zabezpečiť tiež lepšiu transparentnosť a zjednodušiť administratívne postupy. A na záver chcem povedať, že všetky naše nástroje, samozrejme aj e, nástroj na prepojenie Európy, e, ale aj EFSI alebo štrukturálne fondy, to je všetko veľmi dôležité, tieto nástroje, aby sme e, zabezpečili vyššiu bezpečnosť dodávok energii a aby sme dokončili aj e, jednotný trh s energiami v Európe. Ďakujem. We start... Uh, Ďakujem, pán generálny riaditeľ. Začneme politic... predstaviteľmi politických skupín. Pán Karinš za EPP. Ďakujem pán e, predseda. Toto bolo veľmi obsiahle vystúpenie a prezentácia. Pán Ristori hovoril naozaj veľmi e, komplexne, obšírne. Ja mám jednu poznámku a jednu otázku e, na to, aby európsky energetický trh fungoval, sú potrebné dve veci. Jednak sú to fyzické prepojenia, o nich ste hovorili. A po druhé, a to je taký znepokojujúci aspekt, alebo prekážky e, sa týkajú regulácie, aj keď niekde máme už dostatočnú fyzickú infraštruktúru. Takže otázka. Keď tento druhý zoznam projektov spoločnosť záujmov bude ukončený, podľa vás bude fyzická možnosť európske alebo regionálne trhy dokončiť, bude tu dostatočná kapacita v elektríne a aj plyne, alebo budeme potrebovať nejaký ďalší, tretí zoznam, tretie kolo. A e, druhá téma, tá sa týka regulačných prekážok. Aký veľký je toto problém? A e, je možné odstrániť tieto regulačné prekážky tak, aby bolo možné naozaj dokončiť fyzické prepojenie? Ďakujem kolega Danikam za SND. Pán e, generálny riaditeľ Ďakujem vám za prezentáciu. Som veľmi rád, že mám príležitosť zoznámiť sa s vami, stretnúť sa s vami. A je a pravda, že doteraz e, generálne riaditeľstvo nereagovalo pozitívne na naše pozvania, aj keď sme hovorili k e, Market Stability Reserve a iným témam. Ale som rád, že teraz ste tu medzi nami. A takže, eh, je tu taký predpoklad, že eh, sme tu samozrejme eh, a nie je to len predpoklad, ale je to pravda, že sme veľmi závislí, pokiaľ ide o energie. A je naozaj veľmi dobré, že ste dnes medzi nami. Hovorí sa tu aj o uskladnení energií, o ďalších témach a dnes sme počuli o ďalších aspektoch, ale samozrejme nesmieme zabúdať ani na obnoviteľné zdroje energií, zelené energie, máme tu ciele, koľko percentný má byť podiel. Takže je tu veľa možností, ale nevieme veľa o technických podmienkach. Možno by ste mohli povedať veľmi konkrétne, ak chcete dosiahnuť e, tento podiel o Z, tak je potrebné toto a toto technicky. Ak chceme mať bezpečné dodávky, a samozrejme, keď chceme uskladňovať energiu, máme také a také možnosti. Ak chceme mať čisté energie, potrebujeme toto alebo tamto. Ale ako by sme tu nemali nejaký záložný plán, mm, v prípade uhlia sa usilujeme uhlie stále obmedzovať. Teda e, samozrejme e, o týchto otázkach treba hovoriť. A otázka, ako je to s priemyslom. Mohli by sme začať e, zajtra pracovať, ale v tom sa zmenia ceny a viete si to určite predstaviť, aké to má dôsledky. A tu, tu sú, je strašne veľa otázok. Otázky dodávateľov, otázky e, sieti, otázky uskladňovania energií a nemáme všetky odpovede na naše otázky. To znamená, že musíte byť oveľa aktívnejší, musíte nám dávať informácie a takisto potrebujeme aj dopadové štúdie pre ETS. Takže ja sa pýtam, čo vlastne robíte v, na tom generálnom vašom riaditeľstve? Ďakujem, pán eh, Tyšanovský. Ďakujem, pán eh, generálny tajomník. Som veľmi rád, že ste opäť medzi nami, pretože sme mali už veľa diskusií o tejto otázke a to poukazuje na veľký význam, ale aj e, na e, previazanosť e, týchto tém. A ja som veľmi rád, že hovoríte aj o tom, koľko projektov sa už podarilo zrealizovať. Osobne poznám mnohé tieto projekty a mňa zaujíma, viete mi podať aspoň taký hrubý odhad tomto komplikovanom e, systéme prepojenia, aké sú tie toky medzi zjednodušene povedané severom a juhom Európy. E, sú tu veľké kapacity na severe Nemecka, sa potom fyzickými zákonmi prenášajú smerom na Balkán. A práve tieto interkonektory by mali pomôcť jednak krajinám na juhu Európy a mohli by vlastne e, nejakým spôsobom vyriešiť aj tú nestabilitu, ktorú to spôsobuje. Takže viete aspoň nahrubo odhadnúť, kedy sa podarí e, zastabilizovať e, túto sieť, aby také krajiny ako Polsko alebo Česko neboli vystavované týmto výkyvom a nerovnováhám. Ako odhadujete, že by tieto veľké investície mohli prispieť k riešeniu týchto problémov? Ďakujem, pán Erikson, za zelených. Ďakujem eh, generálnemu tajomníkovi za túto prezentáciu. Ako iste dobre viete, nedávno sme prijali rozhodnutie, Eh, ja som bol eh, zodpovedný za správu, ktorá sa týka 10-percentného eh, cieľa a preto je veľmi zaujímavé zoznámiť sa s týmto novým zoznamom projektov spoločného záujmu a zaujímal by ma váš názor na niekoľko záležitostí. Mm, tá hlavná otázka, ktorú riešime v správe, sa týka toho, že chceme prispieť e, ku kvantitatívnemu cieľu 10 a 15 pokiaľ ide o regionálne ciele, tie sa skôr zameriavajú na tie problémy priamo v realite, na tie úskalia, na prekážky. A podľa vás, aká je cesta vpred? Efektívna cesta vpred. Ďalšia vec. A tie najlepšie dostupné technológie BAT, BAT. Ja sa osobne domnievam, že toto by mohla byť cesta, ako skrátiť v mnohých prípadoch veľmi dlhé fázy, keď sa formujú koalícia, skupiny, ktoré protestujú proti, ako tvrdia často, škaredým projektom. Takže tu by sa dokázala skrátiť e, tá lehota, e, keby sme použili technológie BAT, najlepšie dostupné technológie. Niekedy je dobré také riešenie, no kedy iné teda pre konkrétny projekt. A tretia vec, týka sa transparentnosti. Keď sa pozriem na tento váš zoznam projektov spoločného záujmu, sú tu aj projekty, ktoré nie sú špecifikované. A to ma teda naozaj zarazilo. A pýtam sa, prečo Prečo sú v zozname aj projekty, pri ktorých chýba špecifikácia? Teraz e, za GUE. Ďakujem. Tiež sa chcem poďakovať zástupcovi komisie za prezentáciu. Samozrejme, to, čo ste spomínali, nám môže pomôcť dosiahnuť ciele ukončiť energetickú izoláciu a navýšiť účinnosť a tým pádom závislosť EÚ. Čiže je to dosť ambiciozný program. Otázka teraz znie, či budeme schopní napredovať s týmito projektmi. Myslím si, že je potrebné, aby sme prijali také projekty, ktoré majú dočinenia s uh, stredozemným morom, uh, e, východnočačo Stredozemného mora, elektrínou, prepojeniami či plynovodom e, z oblasti Stredozemného mora. Tieto projekty nielen navýšia energetickú efektivitu Cypru a prepoja ho s Európou, je to dôležité aj z politického hľadiska. Je to dôležité, je to strategický e, európsky región. Nemali by sme sa zameriavať iba na plyn, prepojenie, e, e, ktoré bude viesť elektrinu medzi Izraelom a Cyprusom, bude taktiež veľmi dôležité. Pokiaľ ide o uskladňovanie e, uhlíka, to by tiež mohlo napomôcť riešeniu izolácie pán zástupca komisie hovoril o financovaní, že je toto v tejto chvíli nedostatočné. Mňa by zaujímalo, či v tejto chvíli existuje nejaký konkrétny plán, nejaký konkrétny program implementácie týchto jednotlivých projektov v praxi. A teraz ostatní rečníci, pán Blanko López. Bez mikrofónu vystúpenie. Eh, Ďakujem, pán predseda. Pokiaľ ide o Pirenejský polostrov, Španielsko a Portugalsko, tak pre nás sú prepojenia veľmi dôležité. Ja som z Galície, zo severu poloostrova a to prepojenie, ktoré je veľmi dôležité pre nás je to, ktoré prepája Galíciu s Portugalskom. Mám na vás jednu otázku. V tom druhom zoznáme projektov spoločného záujmu ste hovorili, že prioritný je na francúzsko-španielskej hranici projekt bez toho, aby ste vysvetlili, ktoré body budú prepojené touto novou traťou. A mňa by zaujímalo, prečo to takto bolo zvolené, pretože podľa všetkého to vyzerá tak, že Španielsko neprekročí 4 prepojení, ktoré sú potrebné na spustenie strategických projektov, na mm, prerušenie energetickej izolácie Pirineského polostrova. Madrid sa o dvoch konkrétnych projektoch cez Pireneje. A mňa by zaujímalo, ktoré projekty naozaj má na pláne komisia. Ďakujem kolega Zoriňo. Ďakujem pán predseda. Hovorili sme o štátnych sviatkoch, jeden je v Rumúnsku, blahoželám, potom máme tu Deň nezávislosti v Portugalsku, ktorý bol pred časom. My sme sa zbavili nadlády Španielska, v 14. storočí, ale teraz s nimi chceme spolupracovať práve preto, aby sme dosiahli ale, ale, pardon, pardon, energetickú zvrchovanosť na celom Pirinejskom polostrove, preto by sme mali mať inteligentný cieľ, ktorý bude zohľadňovať jednotný trh, budeme mať dobré podmienky pre konkurencie, schopnosť. Energetické synergie sú tiež dôležité, musíme zabezpečiť zdroje aj dodávku. No a moja otázka, keď sa pozrám na konkrétny príklad, eh, za ktorý som bol zodpovedný, pretože som bol zodpovedný za siete na Vinohradskom polostrove, ktoré je potrebné zreformovať, pokiaľ by sme mali byť konkurencieschopní. No a my sme na Pirinárskom polostrove na dobrej ceste, avšak niektoré veci nám chýbajú a moja otázka znie, že to, to sa dá financovať iba z eh, programu pre prepojenie Európy alebo nie? To, čo je teda na tom zozname. A pokiaľ by došlo k súkromnej iniciatíve, bolo by možné urobiť aj niečo, s čím sa zatiaľ neráta, čo nie je naplánované. A teraz, že by bola možnosť napríklad využiť fond EFSI, alebo takáto možnosť neexistuje. Čiže nakoľko je tento zoznam dynamickým spôsobom prepojený s hospodárskym rozvojom, s investíciami priamo na mieste. Ďakujem. Thank you very much, colleague. Ďakujem, pán kolega. Pán Gyurk. Eh, eh, Ďakujem, pán predseda. Ja by som v prvom rade položil dve otázky, ale ešte predtým sa chcem poďakovať za prezentáciu. Žiaľ, e, pri mnohých projektoch je veľké oneskorenie aj z hospodárskych dôvodov. Sú to samozrejme v prvom rade členské štáty, ktoré nesú zodpovednosť, ale mm, za seba sa chcem povedať aj Európskej komisii, že tieto projekty musia byť efektívne a tu samozrejme možno kritizovať aj členské štáty. V každom prípade sa domnievam, že spolupráca medzi jednotlivými grémiami musí byť e, lepšia. A ak aká je súvislosť medzi PCI a regionálnymi zoznamami alebo e, medzi PCI zoznamom a zoznamom regionálnych e, priorít. E, to teda je moja prvá otázka a tá druhá sa týka energetickej únie. Aj energetická únia má infraštruktúru a zoznam priorít v rámci infraštruktúry to sú teda tie projekty spoločného záujmu. A komisia pripravuje ďalší zoznam projektov v e, spoločnom záujme. A moja otázka je, kedy bude pripravený tento nový zoznam a aký je jeho vzťah k tomu pôvodnému zoznamu e, projektov v spoločnom záujme. Pán Kelly? E, Ďakujem, pán Ristori, za veľmi jasnú, presnú prezentáciu. Nás mimoriadne zaujímajú PCI, o ktorých ste hovorili, a najmä tie e, plynové. Ja žijem vo volebnom okrsku, kde riešime LNG. Sme najbližšie Spojeným štátom, je to, naša strat- je to strategicky dôležité miesto. Pán predseda Buzek hovoril, že Spojené štáty sa pokúšajú e, pokročiť v oblasti exportu energie do Európy. Čiže moja otázka, pre projekt takejto povahy, ktorý je samozrejme dôležitý zo so strategického hľadiska nielen pre nás, ale pre celú Európu, pokiaľ ide o dodávky, diverzifikáciu a tak ďalej aké sú benefity, e, finančné benefity, aby teda tento projekt sa mohol čo najskôršie naštartovať a fungovať. A taktiež, aké sú podmienky v regulačnom rámci. Ďakujem, pán Rubik. Ja by som sa chcel poďakovať pánovi generálnemu riaditeľovi, pretože práve tá spolupráca v Európe je našou príležitosťou pre budúcnosť a nedávno sme boli napríklad na GNS Global Navigation Satellite agentúra. Takže navštívili sme túto agentúru a ide mi o to, že sme vlastne tu máme viacero agentúr, EISu, BEREC, GNS a ktoré vlastne sú odkázané na to, aby spolupracovali. A preto vlastne aj vo výbore PSTE sme vlastne sa radili o tom, že čo by sme z vedeckého hľadiska mohli urobiť a my sme treba to prepojiť, pretože tie síla tých jednotlivých agentúr a všetky ostatné sú jednoducho odkázané navzájom si predávať informácie, takže vlastne tieto síla treba s patričnými rúrami prepojiť, aby sa nielen dodávalo, ale aj dávalo ďalej, pokiaľ je to informácia, pokiaľ je ten proces pre digitálny nutný vnútorný a pre ostatné oblasti, ktoré sú relevantné v tejto oblasti, treba sa nad tým zamyslieť a strategicky to naplánovať. Ďakujem. Uh, thank you very much. And if I may, add... Uh, Ďakujem a ja by som si ešte dovolil jednu otázku. Vďaka LNG, ktorý je stále populárnejší, a bridlicový plyn uh, zo Spojených štátov. A vďaka týmto dvom typom plynu sme vytvorili globálny trh s plynom. Čo je nové, pretože tu teraz sa riešil iba trh z ropou a teraz sa to týka aj plyny, takže, plynu. Takže ako sme na tom s terminálmi pre LNG? Aký je ich počet? A zabudol som teraz, čo som chcel povedať, ale vy viete, čo myslím. Answering the questions. Uh, yeah. Môžete odpovedať na otázky. LNG. As you know. Ďakujem. Pokiaľ ide o LNG, tak viete, uh, tá situácia je charakterizovaná mnoho, mnohými fyzickými infraštruktúrami, ktoré už existujú v niektorých častiach Európy, najmä v Španielsku, v Spojenom kráľovstve. a tiež v istých častiach Francúzska. V tejto chvíli pracujeme na nových termináloch, nových miestach prepojenia, kde práve fyzická infraštruktúra uľahčí prístup plynu a uľahčí diverzifikáciu. To je v tejto chvíli najdôležitejšie, pokiaľ ide o vývoj trhu s plynom, tak, tá je, tak ten vývoj je veľmi rýchly. Nie len rýchly, veľmi rýchly. Máme veľmi veľa nových výrobcov, nielen zo Spojených štátov, Austrálie či Kanady, ale aj mnohých afrických krajín, pretože napríklad došlo k novým mm, k, na, k nájdeniu nových e, nálezisk v Egypte. No a my budeme teda profitovať z novej infraštruktúry, pokiaľ ide o prepojenia a terminály. A uľahčí to diverzifikáciu a konkurencieschopnosť trhu. A preto je veľmi dôležité podporiť tieto projekty. Taktiež veľmi zraniteľné e, oblasti, ktoré, ako napríklad Chorvátsko, Polsko či Baltické, oblasti krajiny z toho tiež budú profitovať pokiaľ ide o tie fyzické prepojenia a regulačné prekažky. Fyzické prepojenia. Ako som hovoril, dôležité je ukončiť implementáciu druhého zoznamu a v oblasti plynu dosiahnuť 10 prepojení. To je naša hlavná priorita. Hovorím teraz o elektrine. 10% prepojení pre elektrinu. A kompletizácia tohto projektu uľahčí dosiahnutie prioritného cieľa. Ako viete, to nie je dôležité iba z politického hľadiska, ale aj preto, aby sa zabezpečil tok elektriny zo severu na juh a zo západu na východ. A ja som presvedčený, že je dôležité v prvom rade eliminovať existujúce e, miesta zústeného toku. Pokiaľ ide o regulačné prekážky, tak nemôžeme konať, pokiaľ ide o tie fyzické aspekty, my môžeme sa zaoberať tými regulačnými Pre nás je zásadné presadzovanie existujúcich právnych predpisov. A preto koncom budúceho roka predstavíme nový dôležitý návrh, ktorý sa bude zameriavať na nový market design, čiže to bude nový zoznam pravidiel, ktoré budú slúžiť na to, aby sa prispôsobil legislatívny rámec aktuálnym potrebám, pokiaľ ide o európsky vnútorný trh. Je to dôležité, pokiaľ ide o dnešnú situáciu a týka sa to tiež problematiky uskladňovania. A iste treba povedať, že tá situácia je úplne iná, než tá, čo sme mali pred 5 rokmi. Pred 5 rokmi nepochádzala taká, takýto podiel energie z e, obnoviteľných zdrojov, čiže teraz máme naozaj rôznorodé zdruhy, zdroje, rôznorodú mieru zásob a preto uskladňovanie bude predstavovať jednu z top priorit a ja súhlasím s tým, že v minulosti uh, uskladňovanie bolo podhodnotené v našom prístupe. To sa mení a odraža sa to aj v našom novom návrhu pre market design. Chceme teda zabezpečiť stabilizáciu siete, pretože výroba energie, elektrické energie sa naozaj veľmi rýchle mení. Ako viete, v roku 2030 budeme mať vyše 50 energie z obnoviteľných zdrojov energie, čo si vyžaduje nové pravidlá, aby sme boli schopní adekvátne sa k situácii postaviť, pretože my neriešime e, nehybný trh musíme zapracovať všetky tieto aspekty, legislatívne aspekty, fyzické aspekty, ale aj nové technológie, ktoré sú stále dôležitejšie. Ako zorganizovať tok zo severu na juh, prepojenia LNG, a ako čeliť vývoju trhu, ako sa vyhneme blackoutom, prerušeniu dodávok to je tiež dôležitý problém, ktorému sa musíme postaviť a ktorý si vyžaduje trvalú spoluprácu medzi prevádzkovateľmi distribučných e, a prepravných systémov a medzi regulátormi, pretože nemôžeme spravovať e, situáciu tak, aby sme zašli ďalej, než je aktuálny E, cezhraničný obchod. To by si vyžadovalo novú formu cezhraničného e, riadenia. Dôležité, aby sme tento chvíli zabezpečili stabilizáciu siete, aj pokiaľ ide o špičky, spotrebné špičky. To je naozaj zásadné. Pokiaľ ide o využívanie nových technológií, transparentnosť, reagujem teraz na otázku kolegu zo zelených, tak musím povedať, že ma teší, že vidím nové iniciatívy, ktoré podporíme, najmä nový prístup opätovného zoskupovania kľúčových TSO a relevantných mimovládnych organizácií. Je to e, iniciatíva obnoviteľných sietí, viacero organizácií v jednotlivých členských štátov. To je spôsob, akým postupovať. aby sme naozaj dokázali, prečo niektoré z týchto projektov budú výhodné nielen z hľadiska bezpečnosti, Pán Erikson, pán Peterson hovorili o novom Európskom fóre, ale Vďaka týmto eh, pardon, iniciatívam občianskej spoločnosti budeme mať eh, ukážky a uvidíme, nakoľko toto bude dôležité. A podľa mňa to je ešte dôležitejšie, než eh, vypracovať nové právne predpisy. Dôležitejšie je vysvetľovať publiku, spotrebiteľom, verejnosti dôležitosť týchto projektov, pokiaľ ide o bezpečnosť a zahrnutie do siete nových zdrojov energie. Potom už bude jednoduchšie zvoliť si tú najlepšiu voľbu, pokiaľ ide o postup. Avšak ten výber by mal byť transparentnejší, mal by byť lepšie vysvetlený verejnosti, aby sme sa vyhli možnému odporu. To je naozaj veľmi dôležité. Pokiaľ ide o priradené, pridružené projekty, v tejto chvíli musíme rozoznať e, e, dôležitosť jednotlivých projektov jednotlivých regiónov e, s dostatočne zrelými analýzami špecifických projektov. Musíme identifikovať tie, ktoré sú najdôležitejšie a ktoré prispejú ku kompletizácii vnútorného trhu a diverzifikácii E, poučili sme sa aj z minulosti, máme skúsenosti, vieme, že je dôležité podporiť a hodnotiť výsledky štúdií a práve tomu sa budeme venovať. Prv, ako prikročíme k nejakému e, obširnejšiemu finančnému e, obširnejšej finančnej podpore, ktorá bude z, z projektu CEF. The return to investment with energy. Pokiaľ ide o návratnosť investícií v projektoch s energiou, tak tá je celkom dobrá, ale vo všeobecnosti viacero projektov e, splácajú užívateľia. Ale keď to nie je možné v niektorých oblastiach, tak budeme využívať všetky možnosti Collecting Europe Facility, viac než 5 miliard a takisto iné možnosti vrátanie štruktúrálnych fondov, vrátanie podpory e- Európskej investičnej banky alebo EFSI. Ako viete, my sme do Európskeho fondu pre strategické investície dali tri priority. Infraštruktúra, ale takisto veľký projekt obnoviteľných zdrojov a takisto aj niektoré projekty energetickej účinnosti. Takže to sú tri priority, ktoré my podporíme. A pokiaľ ide o prepojenia medzi Španielskom a Portugalskom, ale to je veľmi dôležité. Viete veľmi dobre, aké dôležité sú tieto projekty. Ten kľúčový bod je, ten zvrat v perspektíve nastal na úrovni Európskej rady v oktobri 2013 nový energetický rámec, klimatický rámec do roku 2030. A vtedy sme dosiahli politickú dohodu na najvyššej úrovni, kde sme združili Portugalsko, Francúzsko a Španielsko. Boli sme v situácii, že nielen, že sme nesfinalizovali IDELF, ale my na komisii sme boli pri zrode prípravy TSO stratégie s predsedom uh, tejto asociácii. A toto bolo podporené na najvyššej politickej úrovni a ako následok budeme pokračovať implementáciu akčného plánu, kde zainkorporujeme dva projekty naprieč Pirenejami k tým veľkým projektom, ktoré tu máme. A bol som presne v Madride minulý pondelok. Navštívil som vlastne hovorili sme tu s výkonnou komisiou Rad Elektrika, ale takisto sme s ostatnými sa snažili zabezpečiť, aby implementácia prebiehala na najvyššej úrovni rýchlosti a môžete teda očakávať, že chceme dosiahnuť pokrok na všetkých frontoch. Chcem povedať, že toto je platné, keď hovoríme o európskom projekte, ale takisto keď hovoríme, že chceme venovať pozornosť nejakým novým projektom, kde sa zabezpečí nové prepojenie medzi Španielskom, Marokom, Portugalskom alebo inými. Veľmi dôležité s politickou podporou. Takisto budeme venovať čiastočnú pozornosť implementácii v tom zmysle, aby sme sa zbavili omeškaní, a vy ste spomenuli členské štáty, ktoré sú pri zrode niektorých omeškaní, ale takýchto som spokojný, uistený tou plnou mierou podpory, ktorú sme my dostali zo strany všetkých členských štátov, pokiaľ ide o prípravu zoznamu na úrovni operačnej skupiny a potom tá podpora tohto zoznamu, keď sme mali na poslednom stretnutí s 28 členskými štátmi. To je dobrý signál a bol som rád takisto s tým, čo povedal pán Rubik, že takýto druh spolupráce v Európe je príležitosťou, príležitosťou preto, že tu máme dôležitosť, pokiaľ ide o benefity, pán Kelly o tom hovoril, a nie len pokiaľ ide o finančné záležitosti, ale aj pokiaľ ide o solidaritu. A vidíte celkom jasne, že interkonekcia a štruktúra v tejto oblasti ide nad rámec energetického sektoru. Zbližuje členské štáty a toto je dôvod, prečo to je také dôležité. Uh, Director General was very interesting, even very detailed. Bolo to veľmi zaujímavé, pán riaditeľ, ale takéto niečo sme potrebovali, pretože projekty to znamená konkrétne veci explain even more detailed all the issues for next one hour or some. Takže ďakujem pekne za vašu prítomnosť, ale nemáme už na to čas. Takže chcem sa poďakovať všetkým, hlavne našim tlmočníkom, ktorí sú tu dlhšie ako sa malo. A cení kolegovia, poprosím vás, chcem vám pripomenúť všetkým, že o tretej Máme spoločné stretnutie s IMCO ohľadne digitálneho jednotného trhu. A všetci tam sme pozvaní v tejto miestnosti o tretej popoludní. Ďakujem, dovidenia. General. Thank you very much. Dominique, thank you very much. It was great.